a rilento iniziamo. Buongiorno a tutti e a tutte. Abbiamo questa mattina lo scambio di opinioni con eh, Miria. Dnes predpoludním máme výmenu názorov s eh, pani Miricou Vasiliadu, koordinátorkou pre boj proti obchodovaní s ľuďmi. Ďalším hostom je doktorka SOH Agatise, medzinárodná právnička. A prehovorí k nám taktiež pri príležitosti 30. júla, čo je Medzinárodný deň proti obchodovaniu s ľuďmi. v roku 2013 eh, už sa poukázalo na dôležitosť eh, venovať pozornosť obetiam obchodovania. Toto je vlastne typ eh, zneužívania človeka jedným z najhorších typov. Keď sa ľudia dostanú dolu k obchodníkom a prekupníkom s ľuďmi, tak e, je to naozaj veľmi vážna situácia. Dostať, ľudia hľadajú lepší život niekde a to je hlavný faktor, ktorý vedie ľudí k tomu, aby opustili svoj domov. A tým sa stávajú potom zraniteľní práve vo vzťahu k obchodovaniu s ľuďmi. Tento e, charakter tohto javu práve znamená, že je veľmi ťažké poskytnúť údaje o E, týchto javoch na globálnej úrovni. Valné zhromaždenie OSN prijalo v roku 2010 globálny akčný plán proti obchodovaniu s ľuďmi a účelom je práve zabrániť obchodovaniu s ľuďmi a pomôcť obetiam a odstíhať príslušné zločiny, ktoré s tým súvisia – aby aj organizácie občianskej spoločnosti, ale aj médiá, aby sa tomuto mohli venovať. Príslušný, príslušná šnárnica EU z roku 2009 predstavuje právny základ pre kroky zo strany EÚ. A taktiež e, sa vytvoril post koordinátora pre boj proti obchodovaniu a tým pádom inštitúcie EÚ eh, aj členské štáty spolupracujú na tejto téme. Malé zhromaždenie OSN prijalo politický, politickú deklaráciu, kde sa uznáva, že veľké migračné pohyby znamenajú veľkú hrozbu predovšetkým z hľadiska nutenej práce. A preto je potrebné poskytovať ochranu obetiam obchodovania a treba sa snažiť zabrániť obchodovaniu s ľuďmi a preto treba hľadať veľmi cieľené opatrenia, ako sa vyhnúť obchodovaniu s ľuďmi. V roku 2016 Európsky parlament prijal uznesenie e, v tomto smere a určitú politiku v oblasti zahraničnej služby. Je pre nás veľkou cťou a radosťou, že môžeme privítať e, nášho hostia. A rovno dávam slovo pani Miria Vasiliadu, koordinátorke EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Máte 10 minút, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie na túto výmenu názorov pri príležitosti Svetového dňa pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Chcem naozaj poďakovať parlamentu za veľký záujem a za tú angažovanosť, pokiaľ ide o nové priority. A uznesenie, ktoré už spomínal pán predseda, teraz Vlaňaška, to uznesenie nielen, že bolo užitočné, aj sa využíva veľmi intenzívne pre stanovanie priorít EÚ. Takže ďakujem za toto. Oznamenie, ktoré sme prijali, e, bolo uvítané. Slovenská kabina sa ospravedlňuje, ale zdá sa, že niečo nie je celkom v poriadku, pretože nie je tu dostatok tlmočníkov. Takže Jediný tlmočník e, sa musí obrátiť na vedúcu našej sekcie. A zatiaľ prerušujeme tlmočenie. Ďakujeme za porozumenie. And the first one is to step up the fight against organized criminal networks to what we call to stop the trafficking chain. And this is what I will focus on today.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 For us, the chapeau, everything that we have to do is centered around prevention. We need to prevent this from happening in the first place, not only in the countries of destination, but in the countries of origin as well. Takže budem sa snažiť vysvetliť, o čo ide. Žiaľ, čelíme tomu, že je tu beztrestnosť pre páchateľov a pre tých, ktorí využívajú služby obetí. Čo chce urobiť komisia? Toto je naša kľúčová priorita je zabrániť tejto kultúre beztrestnosti a prerušiť tú, ten reťazec obchodovania. Začína sa to obvykle v rodine obete. A môže sa to týkať e, nejakých zákonných alebo nezákonných obchodov, ktoré umožňujú e, vykoristovanie. A pokiaľ ide o tento výbor a občanov tretej krajiny, tak sú tu tie články, ktoré dostávajú tieto obete potom do cudziny a využívajú služby týchto obetí, kým sú tieto v Európe. Napríklad mladá žena, niekedy dokonca dieťa, povedzme z Nigérie a vysvetlím, prečo používam Nigériu ako príklad. A to, táto osoba skončí povedzme v Bruseli, niekde na ulici a ak sa to stane, tak existuje mnoho aktérov v, tejto, v tomto reťazci, že sa to proste musí rozdeliť na etapy. A ja chcem dnes argumentovať tým, že e, nakoniec sme došli k tomu, že akceptujeme, že ak je niekto zraniteľný, tak tá posledná vec, e, ktorá sa dá očakávať, je, že túto osobu bude niekto vykoristovať. Za to, že je niekto e, zraniteľný, tak musí byť hneď aj obeťou vykoristovania a e, Máme presta rôzne vážne situácie vo svete, ktoré vedú ľudí k tomu, že utekajú odtiaľ a stávajú sa zraniteľnými. Znamená to, že ich hneď treba vykoristovať. Takže možno e, sa dozvieme viacej ešte o týchto praktikách e, v krajine pôvodu ktoré vedú eh, k týmto situáciám. Čiže mladá žena niekde na ulici v Ríme alebo v Bruseli a o 11. večer, to som videla čas, dosť často, že proste je viditeľne mladé to žienia je na ulici, takže môže robiť dve veci. Ste hladná, môže vám pomôcť, tak sa k nej môžete priblížiť, alebo sa spýtate rovno, za koľko ideš. Takže väčšinou, bohužiaľ, je to ten druhý prípad. A komisia práve chce zmeniť túto kultúru beztrestnosti. Takže jednou z kľúčových priorít je pozbudiť členské štáty k tomu, k tomu aby kriminalizovali. Ale možno to znie hrozne, ale tu sa opierame o smernicu, že členské štáty by sa mali uvažovať o tom, že budú kriminalizované tie osoby, ktoré využívajú e, takto obchodované obete. Takže nie iného e, trestného činu, vo svete, e, že by sa proste e, niečo nepostihovalo trestne, pokiaľ to je trestný čin. V roku 2017 nastal nárast o 600 pokiaľ ide o nigerijské dievčatá. A tieto, toto sú údaje z Medzinárodnej organizácie pre migráciu, že tu naozaj došlo k obrovskému nárastu. Išlo asi o 9000 dievčat. Predovšetkým ide o nigerijské dievčatá zo štátu Edo a obvykle ich nalákajú na sluby lepšieho života. Že proste, samozrejme, je tu dobrý trh v Európe. A máme tu aj dopyt, aj ponuku a samozrejme toto niekto využíva. A údaje poukazujú na to, že HDP krajinu ukazuje, že čím je bohatšia krajina destinácie, tým väčší podiel takýchto obetí sa tam môže vyskytovať. Znamená to, že čím sme bohatší, tým viac je pravdepodobné, že budeme vykoristovať ľudí, budeme ich zneužívať, zneužívať ich zraniteľnosť. A toto je veľmi, veľmi zlá logika. Keď hovoríme o nových otrokoch, o sexuálnych otrokyniach v EU, Áno, to, to sa dočítame, ale nedočítame sa o tých, ktorí vytvárajú tu ten dopyt po týchto e, obetiach. Čiže 9000 e, dievčat z Nigérie sa sem dostalo. Poprvé, ako len tak môže niekto, teda 9000 ľudí opustiť krajinu bez toho, aby si to niekto všimol? Kto potom používa tieto dievčatá? Kto ich využíva? Čiže ak mi dovolíte vysloviť jeden záver – v tomto parlamente už aj v iných výboroch som o tom hovorila. 9000 žien a dievčat v roku 2016 toto identifikovala Medzinárodná organizácia pre migráciu. A ide o zneužívanie jednoznačne. Povedzme 5 klientov za deň. Vykladí je to aj 20 a povedzme len 5. Keď z roku 2016 E, sa takto zarobí asi pol miliardy eur. V podstate ide o tú osobu, ktorá znásilňuje tú obeď. A tá samozrejme z tých peniazí nevidí nič. A okrem toho, nemôžeme tu hovoriť len o určitej reštriktívnej politike, o otvorených hraniciach a tak ďalej. Proste takéto argumenty neobstoja. Tieto veci sa dejú preto, lebo je to ziskové a dve tretiny E, takýchto obetí už sú e, vlastne e, občania EÚ, ktorí sú tými vynikmi. A ide tu o peniaze, ktoré tu tečú a zatvárame oči pred týmto javom, že sa tu vykoristujú ľudia. Takáto logika musí prestať. Hovorím len o jednej forme vykoristovania zatiaľ za rok. Predstavme si, ako sa využívajú tieto spôsoby vykoristovania osôb v rámci EÚ a predstavte si, aké zisky tu tečú. Takže keď e, my neplatíme dane, tak e, nás to niečo stojí. Môžeme byť stíhajú, no, ale tu proste e, sa z tohoto neplatia dane. Je to pol miliardy ročne. A čo s tým chce komisia urobiť? Proste nájsť tie peniaze, zastaviť kultúru beztrestnosti, a riešiť situáciu aj v spolupráci s krajinou pôvodu. A proste musíme odhaliť tých, ktorí takto vykoristujú zraniteľných. A nesmieme byť tolerantní v tomto zmysle. Minulý týždeň, pardon, presne pred dvoma týždňami agentúry EU, a to som hrdá, e, prišli so spoločným vyhlásením o spolupráci v boji proti obchodovaní s ľuďmi a toto je veľmi dôležité, hlavne pokiaľ je o ten externý rozmer a je to veľmi dôležité pre EÚ a pre koordináciu, ktorú vykonávame. A je to súčasť toho, čo chceme aj cestou tohoto nového oznámenia dostámiť, e, teda dosiahnuť. Je tu aj o spoluprácu v oblasti justičnej. A tieto informácie sú k dispozícii aj na našej webovej stránke a tam sú uvedené všetky tie priority, ktoré máme v tomto zmysle. Na záver ešte chcem povedať, že budeme prezentovať aj druhú správu o boji proti obchodovaniu. Opierame sa o príslušné e, zákony EÚ a ďakujem všetkým, ktorí poskytli k tomuto nejaké podklady a informácie. A e, poskytneme aj nové štatistické údaje. Bude to ešte do konca roku 2018 a príde aj správa o implementácii e, No teda správu o tom, ako sa realizujú tieto naše záujmy. Dôležité je, aby sme si začali klásť otázky, ako prestať uvažovať v tom, že skutočnosť, že ľudia sú zraniteľní, e, de facto znamená, že budú aj vykoristovaní. To je zvrátená logika. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďakujeme za vaše vystúpenie. Agatise per il suo intervento. 10 minuti anche a lei, grazie. A teraz dáme slovo na 10 minút ďalšej. Pani doktorka, ďakujem pekne a ja za pozvanie na toto stretnutie, že vám môžem priblížiť informácie a vystúpiť v mene 100 tisícok žien a detí, ktorí nemajú možnosť verbálne sa prejaviť, ako už povedala predrečníčka, chudoba a ďalšie okolnosti spôsobujú migráciu ľudí. Ľudia sa rozhodujú migrovať preto, že podmienky, v ktorých žijú, sú neznesiteľné a to ich vlastne stavia do pozície zraniteľných. Chudoba postihuje najmä ženy a preto ženy trpia najmä touto situáciou. Ženy sú teda najviac vystavené aj tejto zraniteľnosti, ktorá súvisí s chudobou. Ja som predsedničkou a zakladateľkou organizácie, ktorá pomáha obetiam obchodovania eh, s ľudskými bytostiami v Taliansku. Ja som navštívila niektoré utečenecké tábory, teda miesta, kam sa ženy dostanú po tom, čo eh, prekročia, čo prejdú eh, Stredozemné more, napríklad na, na Sicílii. V tamojšom tábore som sa stretla s stovkami žien, okrem tých, ktorým poskytujeme už my poradenstvo. A jedna z otázok, ktorá padá veľmi často je, nasledovná. Ak poznáme rizika, ktoré sú spojené s procesom e, cesty cez Stredozemné more, a či teda tieto rizika poznáme, odpoveď je áno. E, jedinú možnosť, ktorú majú, je buď pomôcť, po, po, e, teda zomrieť pomaly v hrozných podmienkach, ktorí žijú, alebo sa vydať na túto nebezpečnú cestu v nádeji, že sa ich život zlepší. Ako vieme, sú vystavení rôznym situáciám, Existujú rôzne druhy, najmä teda v prípade nigerijských žien, existujú viaceré druhy konkrétnych postupov, ktoré sú zavedené na to, aby tí, ktorí s nimi obchodujú, ktorí ich eh, vykoristujú, aby to mohli robiť bez toho, aby to stalo čo naj, eh, aby teda s tým, že ich to stojí čo najmenej energie a času. Napríklad je všeobecne známe, že nepotrebujú vlastne žiadne fyzické kontroly, teda títo vykoristovateľia nemusia ani tak povedať strátať čas, eh, ani zdroje, aby ich fyzicky mali pod kontrolou, pretože predtým ako odídu, musia sa podstúp, musia podstúpiť isté opatrenia, aj keď často to nevychádza zo skutočných kultúrnych, eh, náboženských zvykov v krajine, ale zneužívajú to práve títo vykoristovateľia, zneužívajú práve ich neznalosť, eh, naivitu, tak aby neodišli. Jednoducho slepo poslúchajú eh, svojho vedúceho napríklad eh, sú im odobrané všetky osobné veci, taktiež spodné prádlo a potom sú prinútené niečo zjesť a potom sú prinútené vlastne zložiť prísahu v samozvanej svetini e, s tým, že sa zaviazujú, že budú poslúchať e, svojho tohto e, zneužívateľa, pričom sa vystavujú veľkým pokutám vo výške od 4, ba dokonca až do 60 tisíc eur. Prístup tomu, čo sa vníma ako migračná kríza v Európe, bol založený na tom, že sa vychádza z toho, že je to núzová situácia, teda zaobchádza sa s touto situáciou ako s núzovou situáciou, že sa niečo deje akútne a je treba akútne zakročiť. A pritom to trvá už viac ako 30 rokov. Predtým sme takéto situácie nepoznali. Ako je možné, že v celom tomto období nedošlo k žiadnemu posunu v snahe riešiť tento problém systémovejšie, prečo sa nenašlo žiadne systémové riešenie, prečo nie je snaha potláčať skutočné príčiny, prečo ľudia vôbec odchádzajú, ako by sa to dalo vyriešiť. Európa a Západ míňajú miliardy na obranu, na uzatváranie hraníc, ale keď som sa ich pýtala na to, či poznajú riziko, robila som to preto, že bez ohľadu na to, ako sa veľmi snažíte uzavrieť hranice, ako sa snažíte zabrániť ľuďom, aby prišli, môžete staviať e, múry až do neba. Ľudia tak či tak však prídu a budú neustále prichádzať. Otázka znie, ako predísť tomu, aby vôbec dochádzalo k takýmto pohybom, aby to nebola situácia, ktorej sme svedkami teraz. Ako tomu zabrániť? Ako zaistiť, aby ľudia aj tu na západe neboli zneužívaní aj tu dochádza na rôznych úrovniach k zneužívaniu, k obchodovaniu s ľudskými bytostiami v Európe. Situácia totiž bola zanedbaná. Ako teda tomu zabrániť? Ukazuje sa, zdalo by sa, že riešenie existujú, ale pritom existujú. Existujú organizácie ako tá moja, my dlhodobo pracujeme, pričom s minimálnou podporou, s minimálnymi zdrojmi nemáme dostatok zdrojov a dokazuje to, že na jednej strane teda venujeme pozornosť tým, ktorí prichádzajú do Európy, poskytujeme im služby, útočisko, taktiež e, rôzne druhy podpory, aby mohli znovu vybudovať e, svoje životy, ale má tu aj ďalšiu stránku a síce riešenie skutočných e, príčin priamo na mieste, snažiť sa osloviť ľudí priamo tam, snažiť sa hľadať riešenie priamo na mieste, aby ľudia vôbec neodchádzali zo svojich domovou. Odchádzajú preto, že tam, kde žijú, majú pocit, že nemajú žiadne príležitosti, nemajú vyhliadky do budúcna, ani pre seba, ani pre svoje rodiny. A v modernom svete, kde existujú sociálne siete, informácie o tom, ako ľudia žijú v iných regiónoch sveta, isté, že aj oni chcú mať takúto životnú úroveň. To je predsa ľudské, všetci sme ľudia a my sa musíme snažiť zlepšiť ich životné podmienky tam, kde žijú. Teda my poskytujeme služby obetiam, obchodovania v Taliansku, teda príbytok, tiež im zaistujeme prístup k službám, pomáhame im naučiť sa jazyk, poskytujeme im teda jazykové kurzy. Ale toto je taká náplasť na veľkú ranu, nejako sa tým rana nelieči pretože prichádza čoraz viac žien. My sme teda zvažovali, ako túto otázku riešiť priamo v krajinách pôvodu a jedna z hlavných krajín, ktoré sa to týka, je Nigéria. Ja som pôvodnom z Nigérie a dennodenne oslavujem organizácie priamo na mieste, aby sme nadali riešenia. V spolupráci so skupinami ďalších ľudí sme vytvorili organizáciu s názvom Organizácia na podporu rozvoja žien a to v jednej konkrétnej časti Nigérie, v štáte Edo. Odtiaľ totiž pochádzajú e, väčšinou obete prostitúcie, obchodovania e, s ľuďmi. Pričom je dosť zvláštne, že prvé ženy, ktoré prišli do Európy, ktoré obchodovali e, s luxusným tovarom, keď e, bola ekonomika spomalená, ukázalo sa, že sú aj rôzne iné prúdy obchodu, ktoré sú e, priateľné v Európe a to e, zvýšilo dopyt po splatených sexuálnych službách. A na toto je treba sa zamerať aj tu v Európe. Ako povedala pani Vasiliadu, bolo by pekné, keby sme požiadali členské štáty o potrestanie tých, ktorí pravidelne využívajú tieto služby, obetí obchodovania. Ja by som e, stiahla slovo, teda vedomo, že to využívajú tieto služby. Mm, vedome podľa mňa tam nemá čo robiť, pretože všetci by sa z toho mohli vykrútiť, e, mohli by tvrdiť napokon, že o tom nevedeli, že to nerobili vedome. Tie, ktoré sú nútené predávať svoje telo, aby sa uživili, nemajú inú možnosť e, sú k tomu vlastne donútené okolnostiami. V Nigérii teda sa snažíme poskytovať služby a tiež e, snažiť sa potláčať e, skutočné príčiny, teda chudoba okrem iného. Tiež sa snažíme poskytovať pomoc e, ženám priamo v krajine, kde žijú. Tiež sa snažíme podporovať stavbu nemocníc. Niekedy sú to maličkosti, ktoré môžu zavážiť v takejto krajine. Taliansku sa zase snažíme viesť dialog s týmito ženami. Ženy totiž sú súčasťou našich projektov, oni nám vlastne ponúknú riešenia, oni si tým prešli, oni vedia, čo ich primelo odísť, čo ich dostalo do situácie, v ktorej sa ocitli a oni nám tiež môžu preto dať podnet na to, ako nájsť riešenie. Možno viete, že nedávno kráľ v jednej zóne štátu Edo urobil významný krok a síce vyhlásil, že všetky tieto postupy, ktoré sa robia na to, aby tieto ženy boli zadržiavané, nie sú reálne a nemôžu mať na nich žiadny dopad. Ako si viete predstaviť, toto môže mať veľký dopad, ale my to vnímame ako premeškodnú príležitosť, pretože žiaľ, na tejto strane sa to nevnímalo ako významný krok. Nevyžiadalo sa to takú pozornosť európskych vlád, ale faktom je, že väčšina žien uteká od svojich eh, vykoristiteľov, pretože ich posilnili slova tohto kráľa. Tieto rituály, ktoré absolvovali, eh, vlastne v skutočnosti nemajú žiaden účinok a preto sú vlastne slobodné. My im všetkým nedokážeme však pomôcť po tom, čo utekajú od svojich vykoristovateľov ale niektoré sa museli vrátiť práve preto, že tam bol nedostatok eh, iných foriem podpory. Dúfam, že to dokážeme dostať pod kontrolu. Dúfam, že ešte nie je príliš neskoro. Snažíme sa teda zamerať eh, sa na krajiny, ktoré sú destináciami, ako napríklad Taliansko, teda ak sa rozhodnú vrátiť, že budú mať dostatočnú ochranu a potom, čo sa vrátia, že budú mať eh, aj podporu. Ešte niekoľko slov na záver. Musíme podporovať rozvoj v krajinách pôvodu. V kontexte tzv. ekonomických migrantov tiež musíme znížiť dopyt po sexuálnych eh, službách v Európe. Tiež je potrebné harmonizovať národné referenčné mechanizmy, aby sme prijali jednotný prístup k ochrane obetí obchodovania a tiež musíme viac získať podporu ostatných členských štátov, krajinám, ktoré sú vystavené priamo týmto rizikám, ako napríklad Taliansko. Ďakujeme. Honorable Buchner, prego. Buchner. Pán Buchner, eh, ďakujem. Ich Ďakujem pekne za tieto informácie. Ja by som rád položil niekoľko otázok. Poprvé, ak žena napríklad v Nemecku dokáže utiecť od e, takéhoto pasáka a z takéhoto väzenia, dalo by sa vlastne povedať, je vystavená fyzickému e, nebezpečenstvu. Pasáci predsa držia spolu, tá, táto žena sa predsa musí bať o život. To je dôležitý aspekt aby sme vôbec dali možnosť týmto ženám dostať sa z týchto podmienok. A druhá vec, to vlastne nadvezuje na tú prvú poznámku. Ak sa žena vystaví takémuto riziku a napriek všetkému utečie z takéhoto bordelu, tak v Taliansku, teda pardon, aspoň v Nemecku je taká situácia, že okamžite je vlastne z krajiny vyhnaná musí opustiť krajinu. A čo sa týka žien v Taliansku, tieto ženy vlastne často sa nemajú kam vrátiť. Keď sa vrátia domov, tak ich všetky označujú za prostitútky a sú úplne vylúčené zo spoločnosti mm, sú teda vlastne nútené zostať v Európe alebo v Nemecku. Ja spolupracujem s organizáciou Soulbody, ktorá sa venuje takýmto ženám. Tieto ženy by mali možnosť, e, dajme tomu, mať vzdelanie, ale iba za predpokladu, že by mohli ostať v Európe a mohli by takéto vzdelanie získať. To je podľa mňa veľmi dôležitý faktor, aby tieto zneužité e, ženy neboli posielané späť, neboli vyhnané, aby mali naozaj formálnu, um, formálne podloženú žiadosť o azyl. A ďalšia otázka, spolupracujete aj vy s takýmito organizáciami v Európe, ako napríklad Soulbody? Ďalej, keď sa priamo e, ľudí pýtame, oslovujeme ich, ukazuje sa, e, že pašeráci sú veľmi vynaliezaví, vždy sa ukazujú nové formy zneužívania, nové trasy. Aj o tom by som sa rád e, dozvedel niečo viac. Čo sa vlastne neustále mení? Nepomáha nám totiž príliš, keď neustále veci popisujeme tým istým spôsobom Žiaľ, oni sú o mnoho ďalej pred nami. A ešte, aby som to zhrnul, kde sú podľa vás tie najväčšie výzvy vo vašej práci? Konkrétne tu v Európe. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Barbara. Ja, vielen Dank. Ďakujem. Ďakujem aj za možnosť viesť túto diskusiu. Ďakujem za prácu, ktorú robíte. Chcela by som položiť viacero otázok pani Vasiliadu. Máme túto stratégiu prijatú z roku 2016 a teraz e, bolo zverejnené oznámenie, ktoré na tejto stratégii stavia, ale chcem sa opýtať, či v budúcnosti môžeme očakávať novú stratégiu EÚ v boji proti obchodu s ľudskými bytostiami a nakedy e, by to mohlo byť naplánované, v prípade, že áno. Potom v tomto oznámení mi trochu chýba nejaký konkrétny časový plán, kedy by sa isté opatrenia mohli presadiť do praxe. Spomenuli ste, že do konca tohto roka budú k dispozícii nové štatistiky, ale sú aj v iných opatreniach nejaké konkrétne lehoty. My ako poslanci totiž eh, musíme sledovať, eh, ako sa veci presadzujú v praxi. A ďalej, myslíte si, že by bolo reálne, že komisia by do konca tohto roka napríklad mohla nám v parlamente písomne poskytnúť nejaký briefing o tom, čo sa už podarilo presadiť? Ďalej, upozornili ste na to, že je dôležité zistiť, kam putujú zisky, tie obrovské zisky z tohto zneužívania. To sme vlastne žiadali aj v parlamente. Žiadali sme, aby sa na toto sústredilo väčšie úsilie v oznámení. E, to je uvedené, že sa to dá. Vnímate už aj nejaké pokroky? Napríklad e, vnímate nejaké e, proaktívne kroky z hľadiska poskytovania financí, teda došlo aj k nejakému zhab- zhabaniu nejakých finančných ziskov, prípadne zmrazeniu ziskov z tejto trestnej činnosti. Ale veľmi konkrétne, prosím, ďalej. Spomenuli ste, že obete obchodovania s ľudskými bytostiami nemajú možnosť dostať sa k žiadnym peniazom za toto celé utrpenie. Sú už nejaké plány konkrétne, ako keď sa tieto peniaze teda zhabú, či by sa mohli dostať k obetiam nejakým spôsobom. Ďalej ste spomenuli, že táto e, globálna sieť e, by sa mala preseknúť, ale globálne. Mohli by ste upresniť, e, ako konkrétne by to mohlo prebehnúť? Včera sme absolvovali tu v našom výbore vypočutie na tému kakao a káva a vždy sa apeluje na firmy, čo by mali urobiť, aby bola zaistená transparentnosť v celom reťazci. Myslím si, že v prípade um, týchto bordelov je to trošku zložitejšie, ale v celom kontexte obchodu s ľudskými bytostiami ide vlastne a, a je vždy o súčasť, ktorá zahrňa eh, pracovnú migráciu. Možno to by pomohlo. Ďalej. Čo sa týka práv, e, tu e, sa veci zavieňajú na európskej e, strane. Často sa na papieri uvádza, že na vonkajších hraniciach má byť aj pracovník, ktorý je vyškolený alebo ktorý dokáže vypozorovať, či ide o utečenca z politických dôvodov, o ekonomického migranta alebo o obeď obchodovania s ľudskými bytostiami je to vlastne politika, ktorá sa orientuje len na odsun týchto ľudí a je dosť ťažko predstaviteľné pre mňa, že by boli pracovníci odmeňovaní, keby identifikovali aj obete uh, takéhoto obchodu s ľudskými bytostiami. Máte v tomto smere nejaké skúsenosti, nejaké poznatky, či naozaj dochádza k identifikácii nejakých takýchto obetí? Ďalej ste spomenuli, že teda oznámení uvádzate, že oproti minulosti teraz chcete zaviesť viac opatrení na preverenie toho, či tie ťažiskové krajiny či dochádza k zmene. Je to teda naozaj o niečo flexibilnejšie nastavené ako predtým? Ďakujem. Grazie. Ďakujeme pekne. Pán Ostrevičius. Thank you, basically interested in... Uh, v podstate ma zaujíma tá správna prax, a som presvedčený o tom, že existuje medzi týmito krajinami, teda členskými krajinami EÚ a možno aj v tom širšom meradle, medzi krajinami, ktoré si vytvorili určitú spoluprácu, možno na bilaterálnej báze alebo regionálnej báze, alebo dokonca ešte na širšej báze. Do akej miery táto správna prax sa využíva a uplatňuje v prípade tretich krajín, Deje sa niečo v tomto smere? Ďakujem. Ďakujem. Ja, ja by som ešte e, takú všeobecnú poznámku chcel predniesť. Dnes máme normy, smernice a rôzne vyhlásenia Európskeho parlamentu, ale napriek tomu e, E, Všeobecný európsky rámec sa veľmi mení a ja by som vám chcel položiť otázku, že či táto zmena v oblasti politickej situácie, či my vlastne nekladieme prekážky e, tejto možnej spolupráci medzi e, krajinami pôvodu, krajinami tranzitu a krajinami určenia, pretože to je niečo, kde by sme nemali riskovať, pretože my potom budeme musieť znášať dôsledky. Takže budem reagovať. Máme tu určité útulky pre obete obchodovania a je tu aj platforma pre e, tieto akcie, je tom asi okolo 100 mimovládnych organizácií, ktoré fungujú v rámci tejto platformy. Obete sú predmetom hrozby nie nevyhnutne fyzickej, ale e, prax e, môže vychádzať z krajiny pôvodu alebo proste rodiny, ktoré zostali v krajine pôvodu, sú pod hrozbou. A okrem toho musí aj sa zapla- musí zaplatiť 30-40 tisíc eur, takže viete si predstaviť, koľkokrát túto obeď vystavujú o e, zneužívaniu, hlavne pokiaľ je sexuálne vykoristovanie, na to, aby sa ten dlh splatil. Takže je to v podstate forma nutenej práce. Zároveň členské štáty by mali mať aj príslušné služby pre tie ženy a tých mužov, e, ktorých sa to týka. Okrem toho je tu smernica z roku 2004, ktorá sa týka štátnych príslušníkov tretich krajín. Táto smernica sa nedostatočne využíva, ako ukazuje naša správa. Do konca roku 2018 ešte vydáme správu o pokroku, ktorý sa dosiahol v rámci EÚ. V tejto správe bude aj jedna časť, ktorá bude hovoriť o tom, ako smernica z roku 2004 sa využíva. Normálne obete obchodovania majú právo na podmienu pomoc, za určitých podmienok teda. Máme teda nástroje a nechcem to ako si premiešať s nezákonnou migráciou a prevádzačstvom. Tu hovoríme o obchodovaní s ľuďmi. Dve tretiny obetí sú vlastne už e, štátnymi príslušníkmi EÚ. Takže tu nemôžeme hovoriť o nejakej migrácii. Ale máme zákon k dispozícii, ja nehovorím ako eurokrat, ale aj mimo mimovládka, ktorú ste spomínali. Nakoniec títo ľudia nám tiež hovoria, že máme výbornú legislatívu a Európsky parlament práve zabezpečuje, že máme kvalitnú legislatívu, ale problém je v tom, že sa v plnej miere neuplatňuje. Takže potrebujeme legislatívu, ktorá sa bude uplatňovať a teda musíme v tomto smere ešte vykonať veľký kus práce. Naozaj nemáme nejakú novú stratégiu. Máme stratégiu EÚ od roku 2012, potom 2016 a stanovili sa tam priority. Tie stále platia a prišli sme aj s tými dôležitými opatreniami v mene EÚ a nejde o to, či máme stratégiu alebo nie, ale v skutočnosti aj mnohí predstaviteľi Európskeho parlamentu, ale aj predstaviteľia mimovládnych organizácií, je to okolo 200 osôb, ktoré sa tomto konkrétne venovali, dospel sa k záveru, že áno, máme určité podklady, o ktoré sa v tomto smere môžeme oprieť. Ide o to, aby sa tie zákony využívali. A rada e, môžem konštatovať, že do konca roku 2018 temer každý, ale nemôžem povedať, že 100%, ale myslím si, že temer všetky opatrenia e, sa spustia. Takže do konca roku 2018, a toto vlastne aj komisár Pomulos trval na tom, že treba urobiť, že sa vypracuje tá veľká správa, ktoré, kde sa poukáže na to, aká je aktuálna situácia v Únii a potom budeme mať konkrétnu časť v rámci tejto správy, kde sa popíšu jednotlivé opatrenia a taktiež sa zhodnotí, ako sa v nich napreduje a predložíme túto správu parlamentu. Z hľadiska finančného vyšetrovania a otázky, pokiaľ je otázku peňazí. Takže musíme nájsť tie peniaze. Nie len tie peniaze, ktoré dostávajú tí obchodníci s ľuďmi, alebo proste čokoľvek nezákonného s týmto súvisí. A je to jednoduchá otázka. Kto vlastne je tam treba šofér toho autobusu, keď je tam 9 tisíc tých dievčat, hej, ktoré došli do Európy. Ako sa sem dostali? Letecky? Alebo autobusom? Alebo tí šoféry autobusu nemajú vodické preukazy? Kam zmizli? Sú to nejaké právne subjekty, ktoré zabezpečili tú dopravu? Proste musíme tu, tento reťazec vystopovať, vysledovať a zastaviť ho, preťať ho. Takže tí, ktorí vykoristujú v krajine pôvodu, hovorím tu napríklad o štáte Edo v Nigerii, niektoré využívajú a zneužívajú tie dievčatá aj tam. Niekto ich zoberete dievčatá do Libie a tie dievčatá neodchádzajú len preto, že sú chudobné, ale aj preto, že nemajú nejakú, nejaký kultúrny základ, ale nejaké kultúrne korene. Ale v podstate tie devčatá vedia, že budú predávané. Niekto ich zoberie proste do Libie, niekto ich nasadí na loď, niekto ich využíva v Taliansku, tam ich vykoristujú. Možno aj vy máte niekde nejaký byt, ktorý niekomu prenajmete a niekto potom využíva ten byt na to, že tam e, ubytuje 10 dievčat, ktoré prichádzajú z Nigérie. A dôležité je o to, aby sa už v tých koreňoch v štáte Edo aj cestou cirkevných predstaviteľov pôsobilo, aby tí šoféry proste odmietali byť vodičmi takýchto autobusov, ktorí proste odvezú tie dievčatá. Potom aj v Bruseli nakoniec niekto je hostiteľom tých dievčat, ktorým poskytne proste ubytovanie. Takže musíme preťať ten tok peňazí. A keď si niekto položí otázku, prečo? To berieme ako hotovú vec. A môžem, áno, súhlasím s tým, čo ste povedali, ale pri všetkej úcte Prečo? Keď to zvažujeme, že za to na to, že sa to deje, že sa to berá ako hotovú vec, že tieto osoby budeme vykoristovať. Vidíte niekoho na ulici len preto, že je ochotný robiť zadarmo? To asi sotva. Vám príde domov niekto takto poupratovať len tak zadarmo. Mnoho sa udialo aj z hľadiska finančného vyšetrovania. Robí sa oveľa viac. Členské štáty sú zapojené taktiež do cyklu presadzovania práva, spolupráca s Europolom v Hagu, veľmi úzko s nimi spolupracujeme a vykonávajú sa aj finančné vyšetrovania, to je významná priorita. A máme veľký záujem o to, aby sa zaangažovali aj členské štáty. Nakoniec existuje aj Európska sieť, ktorá v tomto smere funguje a spolupracujeme teda aj na komisii v tomto smere. Pani Joal Miguel, ktorá je osobitnou poradkyňou prezidenta Jun- pre predsedu Junckera, o kompenzácii obetí trestných činov sa predovšetkým zameriava na tieto otázky kompenzácie obetí obchodovania s ľuďmi. Pracujeme aj so súkromným sektorom. Isté, na európskej úrovni, úrovni sa dá urobiť mnoho. My nemáme v rukách e, legislatívny proces, ale nakoniec e, sa môžeme zamerať aj na podniky. A členské štáty majú práve povinnosť zamerať sa nielen na to, že existuje zákon, ale treba ho aj uplatňovať. A máme určité usmernenia z hľadiska identifikácie. Ktokoľvek povie, že potrebujeme nové usmernenia na to, aby sme zistili, kto je obeď, tak to odmietam. Pretože tieto usmernenia existujú. A budem úprimná, keď máme 14-ročné nigerijské dievča tu na ulici v Bruseli o 11. večer, tak asi na to nejaké usmernenie nepotrebujeme, aby sme vedeli, o čo ide. Takže treba to zmeniť. Treba zmeniť kultúru beztrestnosti. A myslím, že Európska komisia proste vníma aj prostitúciu ako formu vykoristovania. A ide o trestné trestnú činnosť. A nakoniec nútená práca, to je tiež forma vykoristovania. Toto všetko. Vlastne zákon na to existuje a poukazuje na to. Povedala by som, že aj keď máme ten aspekt toho, že sú si vedomé a tie osoby toho, že konajú nezákonne. No, keď máme zákon o tom, že sa nemá fajčiť na verejnosti, proste je to zakázané, hej? ale pokiaľ ide o využívanie a zneužívanie osôb, tak zrazu tak kľudne len tak porušuje zákon. Vedome. Takže vlastne pozbudzujeme a akceptujeme kultúru beztrestnosti, pretože ako ste povedali, je to trestný čin, ktorý je veľmi ziskový a je tam nízke riziko. Tak prečo by to nerobili? Prečo by nepodnikali v takéto trestnej činnosti, keď No, používam ten príklad 9000 dievčat, pretože tu hovoríme aj o externom rozmere. Môžu to byť aj 100 tisíce potenciálnych obetí, obetí v Európe a sú to občania EÚ. Čiže otázka, tých 9000 e, dievčat, keď sa vrátim k ziskom, hej, keď za deň každé má 5 klientov, povedzme, býva ich aj 20, ale zoberme len 5. A keď to vynásobíme, povedzme, 350 dňami, tak Zabudnime na tých klientov. Hovorím o Európskej komisii, ako na to pozeráme. Takže, keď si zoberieme jedného, kto sa dostane pred súd, a nehovorím o dospelých, možno mám dceru, viem, o čom to je. Ako to je možné, že ani jedna, jeden z tých pachateľov nebol postavený pred súd. A musíme naozaj s týmto prestať. Nie len, že pretože máte klientov, tak proste to len tak treba prehliadať. Tie obete odnikal prichádzajú a treba s tým niečo robiť. Od chvíle, kedy opustia svoj dom, tak vlastne sú znásilňované na ulici a to sa deje. Takže táto kultúra bestretnosti a táto, toto akceptovanie toho, že zraniteľnosť vedie k vykoristovaniu, tak toto treba prerušiť, s tým treba prestať. A pokiaľ je tu poslednú otázku, ktorá súvisí so správnou praxou. Áno, máme veľmi dobrú prax, aj spolupracujeme s vyšetrovacími týmami aj v tretich krajinách, aby sme mohli robiť niečo už v krajinách eh, pôvodu a v krajinách určenia, aby sme na celom tomto reťazci niečo dokázali urobiť. A tým zatiaľ končím. Ďakujem. 5 minút, prosím. Len niekoľko slov keď hovoríme o navracaní. Je to obvykle v prípadoch, keď e, čo sa takto deje. No, ak žena chce sa vrátiť, tak takéto ženy podporujeme, aby sa mohli vrátiť bezpečne. Hej? Sú ale situácie tých, ktoré sa dokážu usadiť v Európe, aj tie podporujeme, ale je mnoho takých, ktorí sa chcú, ktoré sa chcú vrátiť, že aj keď nevedia, do akých podmienok sa vrátia. Chcem sa vyjadriť k otázke, e, ktorú položil pán predseda. A to sa týka aj zmeny politickej situácie v Európe. Myslím, že pragmatizmus a politická vôľa musia byť práve tou hnacou silou a dokonca aj tí, ktorí na to nazerajú ináč a ktorí sa nebudú zaoberať týmito problémami, proste, ktorí budú akceptovať potom situáciu, že sa zhoršuje a myslím, že toto by nemalo znamenať nejaký veľký rozdiel z hľadiska toho, ako sa bude reagovať na tieto situácie. Nechcem ti povedať, e, respektíve takto. Je to otázka pragmatizmu a politickej vôle. Bodka. Ďakujem. Ďakujem našim hostom za túto zaujímavú e, výmenu názorov. Je to veľmi užitočná výmena názorov a e, v budúcnosti nám bude veľmi užitočná. Veľmi pekne ďakujem a e, prajem vám pekný deň, milé dámy. A teraz otvoríme druhý panel. A to bude výmena názorov scambio di opinioni con Godwin. Výmena názorov e, s výkonným e, e, guvernérom štátu Edo z Nigérie, pánom Obasekim a pánom Omorog B, ktorý je predsedom tej Task Force proti pašovaniu ľudí. Máme tu veľmi málo prítomných, takže Nigerčania sú Euró... Nigéria je štátom, odkiaľ pochádza najväčšie množstvo migrantov a tých najviac migrantov do Európy prichádza práve zo štátu Edo a tí sú obeťami týchto prevádzačov a my sa dozvieme, aké dôvody e, k tomu vedú. A E, vlastne naši hostia e, sú aj ľudia, ktorí sa zúčastnili e, práce Komisie o ľudských právach v Nigérii. Budeme, stretli sa s pánom Obazekým a boli skutočne veľmi prekvapení úsilím, ktoré sa vyvíja v zmysle vylepšenia podmienok v tom zmysle, aby ľudia už necítili potrebu emigrovať. A takisto e, budeme hovoriť o aktivitách Task Force e, a štátnych aktivít proti pašovaniu ľudských bytostí. A budeme teda hovoriť aj s pani profesorkou Vienka Omorogbe, ktorá je predsedničkou tejto pracovnej skupiny, ale je takisto aj generálnou komisárkou pre e, spravodlivosť v štáte Edu. A teda ja vítam jeho excelenciu pána Godviho Obazeku a Ďakujem pekne za slovo. Ja som e, z Nigérie, takže z hľadiska protokolu nie som si istý, ako vás mám osloviť, prepačte. Ale v každom prípade chcem poďakovať podvýboru za túto príležitosť prísť a prediskutovať a vysvetliť, čo my ako vláda štátu robíme, aby sme riešili otázku neregulárnej, teda nezákonnej migrácie a obchodovania s ľuďmi. Ako bolo práve povedané, štát Edo Eh, je zodpovedný za 60 os, os, ktoré sú predmetom obchodovania s ľuďmi z Nigérie. A z hľadiska kontinentu eh, afrického eh, naozaj si uvedomíme rozmer tohto problému. Máme u nás 36 štátov v Nigérii, takže a v tomto štáte asi 4,5 milióna ľudí a sme strategicky umiestnení v srdci krajiny. Je to štát, ktorý je bohatý na svoju históriu a máme aj naozaj ešte aj historické spomienky na obdobie cisárstva. Teraz ma počuť dobre? Ďakujem. Takže v rýchlosti sa pokúsim aj cestou diapozitírov ukázať niečo viac v kontexte, o ktorom hovorím a detálne môžem popísať, čo robíme. Chcem poukázať na to, o čom je táto kríza. Musíme si vytvoriť eh, pracovnú skupinu Task Force aj na tej podnárodnej úrovni, aj keď existuje u nás aj celonárodný orgán, ktorý sa zoberá obchodovaním s ľuďmi. Náš štát sa predsa rozhodol ísť ešte aj svojou vlastnou cestou, pretože naozaj pripisujeme tieto otázky obchodovania s ľuďmi veľkú dôležitosť. Preto sme vytvorili task force a máme e, vytvorený tento orgán pod e, vedením e, veľmi zodpovedného kolegu Takže s Európskou úniou sme taktiež e, e, nadviazali spoluprácu, ale okrem toho aj Medzinárodná organizácia pre migráciu v rámci OSN, e, aj s ňou spolupracujeme. A dostali sme taktiež údaje o navrátených osôbách e, z Líbie, bolo ich asi 3000. A rozdali sme im dotazníky, aby sme získali osobné, teda informácie osobného charakteru, aby sme mohli začať zdokumentovávať e, celkovo charakter tejto krízy. Údaje, ktoré sme získali, chcem použiť e, toto, že je tam viac mužov, s ktorými sa obchoduje, než žien. Z tých 3000 2693 boli muži. A, asi, e, a zvyšok boli deti a ženy. E, dostali teda dotazníky, ktoré vznikali aj zdravotného stavu, aby sme teraz sa dozvedeli viacej o tejto stránke. A tu vidíme teda rozpísané e, detaily o tých osobách, hľadiska počtov, ale štát Edo je nielen zdrojom, ale aj tranzitným miestom pre osoby, ktoré sa snažia interne v rámci krajiny migrovať. Teraz, eh, pokiaľ ide o tie vzorce migrácie, in, vykonali sme ako dotazníky 3258 eh, osobami, ktoré sa vrátili. A sú tu určité vzorce správania, povedzme, Tieto osoby sa rozhodli sami odísť a len určitá časť mala tzv. sponzorov. Keď sa pozrieme na vzorce migrácie, väčšinou ide o mužov a väčšinou sú nezávislí títo muži. Z hľadiska distribúcie podľa veku. Väčšina týchto osôb je vo veku 18 až 30 rokov, je veľmi málo tých, ktorí sú starší. A to je na základe tých údajov, ktoré sme získali. Charakteristiky z hľadiska vzdelania. A tí, ktorí majú aspoň bakalárskú vzdelanie, tu máme, ale máme tzv. bežný diplom, teda v podstate 6 rokov základného vzdelanie 6 rokov e, sekundárneho vzdelania, teda stredného a potom ešte majú navyše nejaké odborné vzdelanie. A väčšina, asi 50%, nechodila do školy po tom, čo skončilo 12 rokov e, školskej dochádzky, teda po ukončení strednej školy. Už ďalej neštudovali ale máme aj takých, ktorí skončili už po základnej škole. Takže väčšina, vyše 50 týchto ľudí sú tí, ktorí majú slušné vzdelanie. Keď sa ich pýtame, čo vás vedie k tomu, že migrujete, tak e, tu vidíme na základe tejto analýzy, je to vlastne tlak zo strany tých e, rovesníkov a priateľov. Tak a väčšinou títo muži. A 2472 bolo tak presvedčených zo strany priatelia, že majú odísť. Čiže tí rovesníci a priatelia väčšinou na nich tlačili. Pokiaľ ide o ženy, migrantky, tam asi temer 50% z nich eh, boli ženy vydaté a mali rodiny teda rodinu, prvnež odišli. Čiže oveľa menšie percento žien teda opúšťa krajinu. Čiže niektorí samozrejme cestovali ako sami, teda nevydatí, neperce, nevydaté ženy. Pokiaľ ide o krízu, ako takú. Začalo sa to dial v roku 2017, pretože vychádzajúc z analýzy týchto údajov iba 4, proste malé percento vytestovalo okolo roku 2005, ale v roku 2016 sme začali e, vnímať veľký nárast migrantov a v Lani to dosiahlo úroveň krízy. Ako som už povedal, keď sme sa pýtali, prečo cestujete, viac než 50% nám povedalo, že je to ekonomický tlak alebo tlak rodiny, ale v pozadí tohoto tlaku rodiny e, obvykle bývali práve hospodárska alebo ekonomická situácia a pod tieto podmienky. Typické trasy pohybu. Väčšinou prídu do mesta, tam ich niekto predsvedčí, že dostanú v Európe dobré pracovné miesto a v niektorých prípadoch, že budú zarábať 1000 eur, ale obvykle v oblasti, teda v rozsahu 500 až 1000 eur, že budú zarábať a celkovo ten pohyb sa predpokladá v dĺžke 20 až 40 dní a obvykle teda sa vstanú do mesta nasadnúť a vozidlo nejaké aj idú. A skôr skúsenosti po ceste väčšina teda zažila, že niekto z kolegov prišiel o život v dôsledku hladu, alebo im ostalo zlé, alebo proste ochoreli. A krajiny, ktoré sú predmetom záujmu, teda odkiaľ boli tí agenti tzv., e, dosť veľa tých mužov, ale aj žen, týka sa to aj žien, teda destinácia bola Taliansko pre mnohých. U mužov E, druhým najobľúbenejším miestom Nemecko, Francúzsko, Španielsko a potom ešte aj Rakúsko. Pre ženy Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko a Rakúsko v tomto poradí. Keď sme sa ich pýtali, mm, za tých okolností odišli, zistili sme, že 90 z tých, ktorí sa vrátili, mali e, dostatočné zručnosti, ktoré by ich mohli uživiť predtým, než sa e, rozhodli odísť. Mnohí z nich pôsobili v stavebníctve, taktiež v textilnom priemysle. Nedá sa teda povedať, že by to boli mimoriadne chudobní ľudia, že nemali žiadnu inú možnosť, než odísť, aby sa uživili. Tiež sme sa snažili zistiť, ako sa k tomu stavia miestna vláda, odkiaľ pochádzajú. Zistili sme, že vzhľadom na mieru organizácie, ktorá prebieha, ako to je regionálne rozčlenené, väčšina z nich e, nepochádza zo svojho pôvodného regiónu migrácia, teda vyzerá tak, že oni odchádzajú najskôr zo svojej dediny, zo svojho rodiska a tie miestne vlády, ktoré sú najpravdepodobnejšie zakomponované, tie sú teda v najbližšom väčšom meste, potom e, teda nastáva posun k tomuto väčšiemu mestu a potom sa stanú predmetom obchodovania. V kontexte ich pôvodu a z oblastí, ktoré pochádzajú zaujímavé, keď sa pozrieme na tieto dve oblasti, e, dva územné celky vlastne predstavujú takmer štvrtinu nášho štátu. Tam e, v týchto uh, samozprávnych jednotkách nie je ani bankomat, ani banka. Teda to svedčí o tom, že sú to dosť značne chudobné oblasti. Tiež sme zanalizovali oblasti, z ktorých miest eh, migranti prichádzajú do štátu Edo. Zistili sme to eh, jednotlivo podľa eh, mužov a žien. Teda ja som sa snažil v tejto krátkej analýze priblížiť otázku obchodom s ľudskými bytostiami a taktiež neregulárne migrácie. Je to fenomén, ktorý sa mení, je to veľmi znepokojivé. Dostáva sa to naozaj už do fázy krízy, pretože keď sa pozrieme na demografické rozdelenie Nigérie, mnohí v súčasnosti vnímajú migráciu ako jedine riešenie a ak sa to neobmedzí, ak sa nezasiahne, tak onedlho eh, to nadobudne naozaj už neudržateľné objemy. Oproti tomu je súčasná situácia naozaj e, rozprávkou. Snažíme sa na to pozrieť zo štyroch uhlov pohľadu. Poprvé, tí, ktorí sa rozhodli migrovať, boli prepašovaní alebo e, neregulárne, alebo sú v pasci, ako zaistiť ich proces návratu. Naša vláda uznala v prvom rade, že tu máme problém. E, to bol teda prvý krok Ja, keď som viedol kampáne, keď som sa chcel stať guvernérom, to nebola populárna téma, nemohlo sa o tom hovoriť v politických kruhoch, ale dnes vláda uznáva, že je to kríza, že je to náš problém, že to nie je prospešné pre našu mládež, že je to demoralizujúce a že je treba zakročiť. To je teda prvý krok, uznanie tohto problému. Ďalej, po druhé, z tohto vyplýva že deti, ktoré sú v pásci, ktoré buď vedomé alebo nevedomé sa dostali do situácie nelegálnej migrácie, teraz si musia vrátiť. My musíme prejaviť empatiu, musíme sa snažiť ich prijať a preto tento proces návratu je veľmi dôležitý. Ako sa k tomu postavíme, tiež musia byť hodne prijatí na letisku, musia mať poskytnutú starostlivosť, musia sa podrobiť tiež e, zdravotnej prehliadke, či sú zdravotne v poriadku a tiež musíme zaistiť dostatočne vhodný proces integrácie. Platíme ich e, prvých 90 dní e, isté dávky, aby sa mohli dostať späť, začleniť do spoločnosti, aby mohli pokračovať vo vzdelávaní ďalej. Druhý pilier, čo naša vláda robí preto, aby obmedzila tento zmáhajúci sa fenomén neregulérnej migrácie najmä u mladých ľudí. Keďže z dát, ktoré som vám priblížil, z údajov, ktoré som priblížil, najväčším hnacím faktorom je nedostatok práce, nedostatok zručností. Naša vláda sa rozhodla spustiť programy snahy školiť mladých ľudí, poskytnúť im zručnosti, teda vo veku od 18 do 30 rokov U týchto mladých ľudí žiaľ vzdelávací systém eh, nefungoval dostatočne, teda vyškolili sa z pravidla v odboroch, eh, ktoré nie sú príliš slubné, taktiež eh, nemali kvalitné vzdelanie. My ich musíme teda preškoliť, musíme im dať také zručnosti, z ktorých sa budú môcť uživiť, taktiež ich musíme vybaviť e, podnikateľskými základnými schopnosťami, musíme im poskytnúť mikropôžičky. Snažíme sa teda zamerať na zručnosti, na vzdelanie, odbornú prípravu týchto mladých ľudí, ale z dlhodobého hľadiska investujeme do zlepšenia základného vzdelávacieho systému v našej krajine. Snažíme sa viac využívať technológie, tak aby učebné osnovy sa zlepšili celkovo a aby systém základných škôl, teda to sú základy pre ďalšie generácie, aby bol posilnený. Ďalej tretí aspekt sa týka vytvorenia pracovnej skupiny. Aj keď obchodovanie s ľudskými bytostiami, to je téma, ktorá sa spracová na národnej úrovni, na federálnej úrovni, náš štát to vníma ako veľkú výzvu, preto sme sa rozhodli vytvoriť našu vlastnú pracovnú skupinu v spolupráci s federálnymi orgánmi v snahe tento problém riešiť priebehu posledných 8 či 9 mesiacov táto pracovná skupina spustila program snahe tento problém riešiť. Hlavnou súčasťou tohto programu bol zákon, ktorý sme podpísali 23. mája. Tento sa týkal obchodem s ľudskými bytostiami a zahrania o mnoho prísnejšie postihy, sankcie, než stanovila federálna vláda. My teda sa snažíme ehm, veľmi rýchlo spracovať eh, vyšetrenie, taktiež eh, stíhanie páchateľa priamo v našom štáte. A v rámci tohto piliera pracujeme s agentúrami v posilniť náš systém súdnictva, taktiež sa snažíme školiť prokurátorov, tak aby sme presadili čo najrychlejšie prijatie aj rozsudku. A posledný pilier našej reakcie, ten je najdôležitejší, pretože je tu jasné prepojenie e, medzi výskytom neregulárnej migrácie a mierou rozvoja týchto okresov, ktorých tomu dochádza. Naša vláda má e, čoraz väčší záujem o to, aby sme sa zamerali na tie oblasti, ktorých je najvyššia pravdepodobnosť, teda investujeme viac do zdravotnej starostlivosti, investujeme do infraštruktúry, v snahe zaistiť dostatok dodávok vody, a tiež sa snažíme zaistiť zamestnanosť najmä mladým ľuďom, ktorí žijú v týchto oblastiach a ktorí sú najnáchylnejší na to, aby sa stali obeťami obchodovania. Staviame sa k tomu trochu inak ako v minulosti. Ja som osobne tieto oblasti navštívil. Rozdelili sme to na menšie celky a miestni predstavitelia v každej tejto e, územnej jednotke majú možnosť e, stanoviť si svoj program, stanoviť si vlastné priority rozvoja. Teda vďaka tomu mám priamy kontakt venujeme sa priamej podpore, či už je to v oblasti vzdelávania, e, štruktúry, taktiež máme na to konkrétne rozpočtové prostriedky, sledujeme, ako sa programy plnia v praxi. A tým pádom sú priamo miestni predstavitelia úzko zapojení do riadenia týchto projektov. Domnievame sa, že toto je sľubné dlhodobé riešenie. Nikto sa nerozhodne odísť zo svojho domova, ak sa tam bude cítiť dobré, ak bude mať pocit, že má budúcnosť, teda e, vlastne odbremenieme týchto ľudí od tlaku odísť. Ďalšia a úplne posledná poznámka. Ďalšie kroky, ktoré robíme, snahe znižovať míru neregulárnej migrácie. sa týkajú toho, že chceme vytvoriť priestor pre regulárnu migráciu aby boli konkrétne ponúkané pracovné miesta. Títo mladí ľudia vlastne platia veľké peniaze za vidinu možnej práce v Európe. Ale ak by mali legálny spôsob, e, e, dajme tomu, že bude dopyt po tisíc či dvoch tisícoch e, zváračov v, Euró- zváračov v Európe, ktorí budú mať jasné pracovné miesto, isté pracovné miesto. My by sme ich dokázali vyškoliť, boli by taktiež vybavení vízami, mali by možnosť e, takto legálne prísť do Európy. Teda to by sme vytvorili e, takýmto spôsobom priestory pre legálnu migráciu. Aj toto musí byť centre našej pozornosti. Musíme sa snažiť e, získať e, pod kontrolu e, výskyty neregulárnej migrácie. Myslím, že to by stačilo z mojej strany v tejto chvíli. Veľmi rád odpoviem na prípadné otázky. Ďakujem. Thank you. Veľmi pekne ďakujem. A teraz, teraz dáme slovo pani profesorke Omorobi, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem, budem hovoriť len niekoľko minút. Ďakujem. E, ja sa chcem vyjadriť k aktivitám pracovnej skupiny, ktorá bola vytvorená 15. augusta 2017, teda takmer pred rokom. Táto pracovná skupina rieši túto tému a takisto E, guvernér potom vlastne analýzuje e, tieto príčiny emigrácie z EDU. A náš tým pracuje v tomto zmysle. Máme štyri e, aktivity vyšetrovanie alebo výskum a procesualizácia a potom rehabilitácia. Všetci navrátilci majú právo obrátiť sa na nás a my e, sme prítomní priamo na letiskách a sme prví ľudia, e, ktorých títo navrátilci pri návrate do krajiny vidia. A tieto repatriované osoby napríklad pri príchode e, z Líbie sa nimi zaoberáme, máme veľa údajov, hovoríme s týmito ľuďmi a máme veľa informácií o nich. Rovnako máme legislatívu, v štáte Edu máme zákony e, o e, opätovnom začlenení, máme národné zákony a ako prokurátorka ja očakávam, že budeme mať úspech e, pri uzavretí tejto fázy. My sa sústreďujeme na návrat a na získavanie informácií pokiaľ ide o rehabilitáciu, tak poskytujeme prístrešie, strávu, lekárskú starostlivosť a rovnako máme program rozširovania, chodíme na trhy do miest a toto bola naozaj taká e, aktivita, ktorá bola podporovaná štátom a my hovoríme o tejto situácii. Ľudia e, vedia, že už došlo k veľkému pokroku a e, ľudia už nie sú osamelí. Pán guvernér vás oboznámil s údajmi a my všetci sa snažíme o to, aby všetky prípady boli riešené priamo nami. Niektoré sme presunuli do agentúry, ale o niekoľko mesiacov určite budete veľa počuť o našich prípadoch. E, vyšetrovanie je e, permanentnou činnosťou. Naše týmy stále na týchto otázkach pracujú a vyžaduje si to samozrejme veľkú spoluprácu v oblasti imigrácie. Pracovná skupina, ktorá bola vytvorená, má takisto aj kontakty s bezpečnostnými federálnymi agentúrami Máme tu napríklad doktora Mejda, ktorý je takisto členom našej pracovnej skupiny a máme tu delegácie agentúry, ktorá bola vytvorená e, za účelom boja proti pašovaniu ľudí. My si vymieňame kontakty, a to je veľmi dobré pre nás, pretože naozaj tým, že sme v kontakte, tak to umožňuje spoluprácu. Takisto federálny minister vnútra vytvoril komisiu, e, ktorej som spolupredsedničkou a my garantujeme, aby existovalo vzdelávanie aj v tejto oblasti, aby tu bola koordinácia aj na národnej úrovni my takisto e, sa zaoberáme takou e, senzibilizáciou ľudí v tomto smere a sústreďujeme sa na tie najožehavejšie oblasti, o ktorých hovorila jeho excelencia guvernér Edu. A e, vlastne naše aktivity sú veľmi široké, ľudia sú prijímaní na letiskách, potom autobusmi. Ich odvážame do záchytných stredísk, kde strávia niekoľko dní, hovoria s lekármi a potom sa navracajú do svojich domovov a niektorí ľudia boli napríklad 6 mesiacov strávili v takomto stredisku, kým sa vrátili domov. Boli to napríklad tehotné ženy, ktoré takto dostali pomoc my takto sa kontaktujeme s týmito ľuďmi, oni sa kontaktujú s nami a majú možnosť napríklad nás kontaktovať aj telefonicky. A e, vlastne to sú také spôsoby, ktoré e, napríklad nám umožňujú e, kontaktovať mladých ľudí s katolickými organizáciami. Štát Ed, Edu, Edo, E, vlastne my sme v tomto štáte urobili strašne veľa. Naša organizácia získala pomoc, informačnú pomoc aj zo stranu e, medzinárodných organizácií a napríklad Action Aid nám poskytlo istú mieru pomoci, ale samozrejme, že my očakávame väčšiu mieru spolupráce a dúfame, že aj naša spolupráca s Európskou úniou e, pokročí vpred. E, my sa staráme o týchto utečencov, overujeme ich totožnosť a doteraz sme zistili, že títo ľudia často neprešli takýmito overovaniami. My sa pýtame, kde sú títo ľudia, čo robia a ja si myslím, že O niekoľko týždňov sa to potom dozvieme, pretože musíme kontaktovať všetkých ľudí, ktorí s nami nemali kontakt, aby sme e, zisťovali, v akej sú situácii. Niektorí medzi tým zomreli, ďalší zažili traumatické situácie, možno preto sa nám neozývajú, ale my dúfame, že mnohí z nich ešte sa nepokúsili e, navrátiť. O niekoľko týždňov budeme E, môcť disponovať viacerými údajmi. 40 to ešte nie je dostačujúce. E, teda e, ešte veľa práce je pred nami, napríklad mali sme tu prípad 16 dievčat, ktoré nás kontaktovali, prišli za nami a tých, z týchto 16 sa 14 vrátilo e, a, a, a boli opäť, sa stali obeťami e, prevádzačov. Ako k tomu mohlo dôjsť? My máme naše e, prístrešia, my sa musíme pozrieť, e, e, čo vedie ľudí k tomu, aby sa vrátili, a, e, aby opätovne sa vydali na cestu imigranta. To je m, nás takisto z nepokojuje, čo sa robí na, vo viacerých mestách. Napríklad e, snažíme sa o profesionálne vzdelávanie, snažíme sa implementovať rozličné e, aktivity. Niektoré piliere už spomenul pán guvernér. To je všetko veľmi dôležité, pretože e, veľmi znepokojujúce množstvo ľudí nerobí nič. Niektorí sa zapojili do vzdelávacieho procesu, ale my potrebujeme viac vzdelávacích programov polovica e, z týchto 40% nerobí nič. Isté percento sa opätovne vrátilo k tomu, čo robili predtým a e, niektorí z tých, čo e, sa vzdelávajú, sa nemohli vrátiť k svojej predchádzajúcej profesionálnej aktivite. Ako som už povedala, my sa snažíme o interakciu medzi všetkými zložkami. Myslíme, že táto práca má za cieľ tiež e, riešiť e, jednotlivé prípady individuálnych ľudí. Myslíme si, že e, do roku 2020 sa nám podarí dokázať to, čo sme si predsa vzali a že tu E, bude hmatateľný pokrok a že nám sa podarí dosiahnuť naše ciele v tejto oblasti. A že e, dosiahneme to, že štát Edo e, sa bude spájať s nelegálnou imigráciou a pašovaním ľudí a s vašou pomocou to bude určite jednoduchšie, aby sa toto všetko stalo realitou. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem a teraz dáme slovo našim kolegom. Kolegyňa Sargentini, nech sa páči. Uh, Nečakala som, že budem prvá. Ďakujem pekne, pán governor, že ste prišli medzi nás. Ja som bola členkou delegácie Európskeho parlamentu v apríli, e, ktorá navštívila vašu krajinu a chcem poďakovať za vašu pohostinnosť, ktorú ste nám poskytli. Naozaj to bola veľmi zaujímavá návšteva. Poskytli ste nám teraz štatistické údaje o navrátilcoch, hlavne z Líbie. Stretli sme sa pri príležitosti našej návštevy s niektorými z týchto ľudí a vypočuli sme si hrozné príbehy. A naozaj boli vystavení dokonca mučeniu títo ľudia v Líbii. A aj tak chceli znova odísť. Rada by som pochopila, teda keď sme boli tam, tak sa nám vysvetľovalo, teda dostali sme vysvetlenia, že mladý muž zaplatí za to, že pocestuje, ale mladé ženy veľmi často cestujú zdarma a potom to platia po návrate, veľmi často sexuálnymi službami, teda prostitúciou. A keď ľudia viac menej dobrovoľne sa pustia na takúto cestu, ako potom stíhate ľudí, ktorí obchodujú s týmito obeťami? Ako postavíte takýto prípad z hľadiska právneho? Ide vlastne o obchodovanie a nakoniec e, ľudia prejdú nejakým procesom, kým prídu do Lípie. Čiže hovoríte, dobrovoľne odchádzajú a nie je ľahké použiť tento výraz dobrovoľne, pretože tam existuje určitý tlak. A rada by som pochopila ešte aj to, a koľko týchto obchodníkov ste odstíhali. A ako sa to vlastne predstav, pre, prezentuje v spoločnosti, ako to rezonuje. Keď niekto začne, povedzme, ako neformálnu cestu smerom na sever, a že by sa nemali ľudia uberať touto cestou, ako proste presvedčiť verejnosť, aby sa vôbec nepúšťali ľudia na takúto cestu smerom na sever. A určite je treba ešte zabezpečiť aj legálny spôsob cesty do Európy, aby nemuseli cestovať nelegálne. A tu hovoríme o obchodovaní s ľuďmi. Takže zaujíma ma práve aspekt stíhania a práce prokuratúry v tomto zmysle. Ako to funguje vo vašej spoločnosti? Ďakujem, Jozef. Ďakujem veľmi pekne. A tiež som bol súčasťou tejto misie a veľký dojem na mňa urobilo to, ako nazeráte na tento problém a ako sa ho snažíte riešiť, ako hľadáte riešenia. Samozrejme, nie je to vždy jednoduché nakoniec. Vy máte dočinenia s mnohými problematickými prípadmi určite. A existujú aj úspešné prípady a mám pocit, že, že cítiť už nejaký ten rozdiel. A ešte je tu druhá otázka. Stretli sme sa aj s ľuďmi, ktorí sa vrátili a boli úplne šokovaní z tých skúseností, ktoré, z, z tých zážitkov, ktoré mali v Libii. A teda, alebo čo zažili na ceste do Libie. Jedna žena mi povedala, boli sme tri a ja som jediná, ktorá došla do Libie. Hej? Takže Existujú nejaké informácie o tom, čo sa tam deje vlastne? A čo sa dá urobiť ešte na tej trase? Ďakujem, pán Austrevičius. Ďakujem za slovo, pán predseda. Veľmi si vážim ochotu našich hostí prísť sem a spolupracovať s Európskou úniou na týchto dôležitých témach naozaj mm, pozornosť verejnosti EU aj pozornosť politikov sa výrazne sústreďuje na tieto otázky. Asi mm, ide skôr o otázku na nigerijskú vládu ako takú, ale aká je spolupráca s vašim susedom, s krajinou Niger? E, nakoniec Tí, ktorí sa rozhodnú odísť, musia prejsť cez Niger, keď eh, sa chcú dostať eh, teda do Európy cez Líbiu. Eh, existujú nejaké programy, ako pristúpiť k ľuďom v tomto smere, aby len tak sa nevybrali do Líbijskej púšte? Ďalšia otázka. Vytvorili ste si nejakú verejnú debatu o tejto téme. A že by ste využili nejaké prominentné hlasy. E, proste hlas osoby, ktorú, ktorej ľudia budú načúvať. Pretože niektoré veci e, proste, aj keď oficiálne korektné, nemusia dostatočne presvedčiť verejnosť. Určite aj sociálne siete e, sa môžu pri tomto pozitívne uplatniť. Môžete nám aj teraz už e, povedať správu o nejakých pozitívnych výsledkoch? Ďalej, David má slovo. Ďakujem a ďakujem obom našim hostom za veľmi zaujímavé prezentácie a súhlasím s tým, čo bolo povedané zo strany Tí, ktorí nám prednesli e, tieto informácie. A naozaj práve tlak e, tých rovesníkov, peer group pressure, to je často faktor, ktorý ovplyvňuje ľudí k tomu, aby migrovali. A ľudia, ktorí povedzme žijú v Európe vo zlých podmienkach potom, e, keď sem prídu. A, a Pritom, e, keď ich lakajú, tak ich lakajú na to, by som prišli do Európy tým, že aké sú tu výborné životné podmienky a tak ďalej. A mnohí, ktorí sa vrátia naspäť, tak potom hovoria o tom, že hm, až také dobre to teda v tej Európe nebolo. Alebo vôbec nebolo také dobré. A viem akceptovať, že hlavným dôvodom je chudoba preto opúšťajú ho ľudia, ale myslím, že keď sa týmto ľuďom povie, e, teda aké podmienky ich čakajú v skutočnosti, tak to môže aj odradiť. A to je bolo zaujímavé. Pán Buchner, ďakujem pekne. Ja mám dve otázky. Ďakujeme za všetky dôležité informácie, ktoré ste nám poskytli. Poprvé, bolo by možné získať telefónne číslo alebo nejaké kontaktné miesto pre týchto ľudí z Európy, ktorí by mohli využiť tento kontakt. Isté, že nemáte eh, kontakt s týmito ľuďmi predtým, než odídu, ale ak ich príbuzní vedia, že existuje takéto kontaktné miesto, možno keby vopred eh, by boli informovaní o tom, že to existuje predtým, ako odídu, možno by to mohlo pomôcť pre bezpečný návrat. Ďalej druhá otázka Povedali ste nám, že mnohí z tých, ktorí sa vyberajú do Európy, majú relatívne dobre zaplatenú prácu, z ktorej dokážu vyžiť. Teda prečo je to tak? Nie je typické, že sa niečo také deje? Existuje nejaký výber povolaní, ktorí sa skôr vyberajú do Európy, alebo to, čo ste nám popísali o migrantoch, e, zachytáva priemer alebo ak by som mohol byť presnejší v mojej otázke, bolo by podľa vás zmysluplné zamerať sa na podporu niektorých konkrétnych povolaní, možno prostredníctvom výboru pre zahraničný obchod napríklad, a dať im takúto možnosť rozvoja, teda bolo by podľa vás zmysluplné zamerať sa na niektoré konkrétne odvetvia, konkrétne povolania, tak aby sa zabránilo uh, e, takéto markantnej migrácii? Pán Celer, ďakujem. Ďakujem aj ja, pán guvernér. Tak ako kolega Weinholzer a ja by som raz borazil, že ja som mal tiež možnosť navštíviť vás e, vo vašom meste. Naozaj na mňa veľmi zapôsobilo, čo ste dokázali presadiť e, vo vašom štáte v posledných e, rokoch. To, čo ste nám však povedali, že práve z vášho štátu mnohí ľudia túto oblasť opúšťajú, aj tí, ktorí sú e, dobre vzdelaní, ktorí majú z čoho žiť, to odôvodňujú tým, že je údajne v Nigerii zlá bezpečnostná situácia. Ja by som sa však chcel opýtať niečo iné. My v Európe teraz diskutujeme o tom, ako zastaviť migráciu, ale táto diskusia sa vedie vnútropoliticky. Príliš málo sa vedie takýto dialog, ako my tu vedieme teraz s vami, so zástupcami tých krajín, z ktorých eh, prevažne prichádzajú migranti do Európy. Teda aké návrhy by ste nám mohli poskytnúť, aby tento dialog naozaj prebiehal, aby to nebol len monológ Európy, ako zastaviť migráciu, aby sme teda nepredkladali len prázdne návrhy tretím krajinám, ktoré vôbec nie sú súčasťou tejto diskusie. Isté, že je to najmä v kontexte ťažkostí, v ktorých sa ocitá Nigéria pred voľbami. Teda je vláda vhodným kontaktným partnerom, alebo by sme mali osloviť tých, ktorí priamo na mieste sú zodpovední, tak ako vy napríklad, ktorý riadite štát EDO. Ďakujeme. Nech sa páči, 10 minút na odpovede. Kto začne, pani profesorka? Thank you very much. Um, I think... Uh, Veľmi pekne ďakujem. Prvá otázka sa týkala toho, e, že teda ja ako prokurátorka, ako e, sa rieši, alebo ako sa ako prebiehajú procesy s prevádzačmi, keď ľudia odchádzajú dobrovoľne. Problém je taký, že e, vlastne k tomu prevádzačstvu dochádza v inom suverénnom štáte mimo Nigérie a my vlastne potom pracujeme e, a na to potrebujeme, aby sme boli informovaní o tejto otázke od samého začiatku. To je téma, e, ktorú sa snažíme riešiť. A pokiaľ ide o ľudí, ktorí, kde boli vlastne, kde sa konali procesy, v súčasne máme 10 prípadov, ďalšie boli vyšetrované a e, ďalšie ešte nie sú celkom pripravené. My získavame teraz informácie a situácia teda na základe týchto informácií sa e, vyvíja, ale naša snaha bola získať čo najväčšie množstvo informácií, a vytvoriť isté e, prístrešia pre tých ľudí, e, kde by, ktorí sa navracajú. Doteraz e, sme ešte neboli veľmi agresívni, ale budeme. E, máme niekoľko úspechov, ako som už povedala. E, napríklad tu bol človek, e, ktorý sa úspešne vrátil do svojho predchádzajúceho zamestnania. Do, v, bola to firma s 20 zamestnancami, ktorá sa zaoberá montážou klimatizačných zariadení. On bol v Líbii niekoľko rokov, tam strávil a teraz sa vrátil do Nigérie a prijali ho späť do práce, do predchádzajúcej práce. E, a skontaktoval nás, dostal e, podporu od našej task force. Máme e, ďalší prípad ženy, ktorá ako dieťa sa vrátila, mala oca Libičana, ocitla sa v zložitej situácii, ale rozhodla sa vrátiť a teraz e, sa vzdeláva a v, na WhatsAppe som videla všetko, čo ona e, už e, v rámci tohto programu urobila. Takže ona sa dokonca ponúkla, že bude nám poskytovať catering. Takže naozaj sú ľudia, ktorí sa vrátia a ktorí sa stali e, zodpovednými a úspešnými, majú svoje práce ale sú samozrejme aj situácie, ako, také, e, ako, ako situácia, ku ktorej došlo v Líbii. My hovoríme o tom, že tu vlastne neišlo o, o školu alebo o, išli tu, išlo tu o komunikačné problémy a Niektorí ľudia dokonca plačú, keď hovoria o tom, čo všetko prežili a tieto informácie e, vlastne sa dostávajú aj k iným ľuďom a cirkulujú. Napriek tomu sa stretávame ešte s istou mierou skepticizmu. Guvernátor to už spomenul, máme veľké ambície, musíme získať väčšiu mieru dôvery v, v jednotlivých mestách Napríklad mali sme mesto, kde jeden navrátilec zažil hroznú situáciu v, počas pred návratom a napríklad napríklad, ale hovorilo sa tu o verejnom diskurze, o vernej naratíve, o e, ľuďoch, ktorí My máme náš e, kinematografický priemysel, ktorý je veľmi v tomto aktívny. My hovoríme o uvedomovaní, o vzbudzovaní podvedomia, hovoríme s ľuďmi, s miestnymi, e, o predstaviteľmi, chodíme na trhy, hovoríme s ľuďmi, s obyvateľstvom, normálnym jazykom. A je to naozaj ťažké robiť takéto niečo, pretože e, nie je ľahké dosiahnuť to, aby nás títo ľudia počúvali. Takže je tu to, táto aktivita na vnútornej úrovni štátu EDO. My spolupracujeme rovnako aj s, na federálnej úrovni. To už som tiež spomenula. Pokiaľ ide o čísla, my sa snažíme e, toto robiť v tom najširšom e, meradle v rámci nášho programu a v rámci tých pilierov, o ktorých som už hovorila, máme website, máme e-mailovú e, adresu a chceme ešte čo, čoraz viac rozširovať tieto prípady aj cez Facebook lebo my sme prítomní na všetkých týchto úrovniach a chceli by sme e, naše informácie o nás čo najviac rozširovať. Myslím si, že to je všetko. Ešte niekoľko slov k bezpečnosti. E, nám veľmi záleží na tom, aby sme spolupracovali aj s niektorými bezpečnostnými agentúrami. Je veľa prokurátorov, ktorí sa tomu venujú a my musíme pracovať aj v oblasti štátnej bezpečnostnej služby a ja musím povedať, že máme 100% podporu a spoluprácu a všetci nás aj v tomto smere podporujú. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda, ďakujem, pán guvernátor. Áno, ďakujem, veľmi pekne ďakujem, vážený pán predseda. E, táto task force už e, mala niektoré významné úspechy, ale teraz, pokiaľ ide o otázky spojené s minulosťou a pokiaľ ide o dialog E, práve preto sme tu a musíme sa pozrieť na tieto otázky pašovania ľudí e, ako na viac dimenzionálny problém, pretože ľudia, ktorí sa vracajú do krajiny, tak môžu vidieť pokroku, ktorému dos, došlo. A E, sú tu ľudia vlastne, kto, sú to ľudia, ktorí vlastne nedosiahli svoj cieľ, nedosiahli svoje nádeje do Európe. Oni boli predaní, ale boli zachytení v Líbii a museli sa vrátiť. Takže je normálne, že mnohí z týchto ľudí, ktorí sa vrátili, sa opätovne chcú vrátiť a vydať na cestu do Európy, lebo taká je, taký je ich túžba, taký je ich cieľ ale keď analizujeme údaje, vidíme, že áno, že je potrebný dialog. Dialog, ktorý by sa mal sústreďovať na tie faktory, ktoré vedú e, k tomuto odchodu z krajiny. Musíme garantovať, aby tu došlo k stabilite, k ekonomickému rastu a rovnako Ehm, sa musíme snažiť tento dialóg e, rozširovať, musíme myslieť na spoluprácu, pretože ak nezlepšíme okolnosti a životné podmienky týchto ľudí, ktorí strátili nádej, tak e, ich nádeje sa budú naďalej obracať len smerom do Európy, ale my musíme dať e, nádej aj doma, do, musíme, musíme e, im ukázať, že keby mali do dostatočné vzdelania, e, kompetencie, takže je možná ekonomická expanzia aj na internej úrovni v rámci našej krajiny. Ale my musíme e, rozširovať e, a podporovať aj lokálnu ekonomiku. Musíme viac investovať aj v oblasti lokálnej ekonomiky ekonomiky a musíme rovnako sa zaoberať aj otázkami príležitosti. Musíme sa pozrieť na nasledovné veci. Keby títo ľudia mali e, prácu, prečo by chceli odchádzať do Európy? E, lebo títo ľudia chcú žiť lepšie, to je prirodzená e, túžba, ale my by sme mali vytvoriť príležitosti, akési okno na to, ktoré by nám umožnilo, aby tí, ktorí chcú odísť, aby mali príležitosť zlepšiť svoj, svoj život, aby to mohli robiť. Niektorí mladí ľudia, ktorí už majú isté e, kompetencie, tak by mohli získať certifikátu, aby mohli nájsť krajinu v našej krajine na rovnakej úrovni a s rovnakou úrovňou platov, platov ako je v Európe. A to je jeden zo spôsobov, ako ich udržať v krajine. A ako som už povedal, je dôležité, aby sme aj tu otvorili e, alebo zatvorili isté okno e, pre túto ilegálnu imigráciu. Ďalej tu bola otázka ohľadne tlaku zo strany E, toho, aké alternatívy môžu byť vytvárané. Toto je psychologický aj sociálny prvok. Keby bolo zaujímavé, keby nebolo zaujímavé cestovať do týchto krajín, tak ľudia možno by to nerobili. Možno, že keby mali príležitosti vo svojej rodnej krajine, tak by radšej chceli zostať doma. My musíme zmeniť aj mentalitu ľudí, ako aj spôsob, ich zmýšľania, ale musíme vychádzať z reality. A samozrejme nie je zaujímavé pre nikoho zostať v krajine, kde nie čo robiť. Na základe ekonomických indikátorov vidíme a našim cieľom je zvýšiť HDP o 7-8 v budúcich rokoch. My máme na to plány a programy a my potrebujeme ľudí, ktorí chcú odísť do Európy. My ich potrebujeme. Ak sa nám podarí e, získať viac podpory zo strany európskych krajín v oblasti e, rozvojovej e, pomoci napríklad, tak by sme mohli vytvoriť technickú školu, ktorá bude pripravená v decembri Musíme takisto vzdiel, vzdielať 5000 ľudí. Chceme každý rok vyškoliť v tejto škole 5000 ľudí, aby vedeli e, e, zaobchádzať s novými technológiami. Ale potrebujeme profesorov na to, aby týchto ľudí vzdelávali. A týchto profesorov nemáme. A to už nie je otázka peňazí. My musíme pochopiť, že musíme viac spolupracovať Nemôžeme zatvárať naše hranice, ak nevyriešime hlavné príčiny imigrácie, tak jednoducho naša krajina e, nebo sa nebude vyvíjať a preto my musíme e, všetky veci vidieť realisticky a v rámci dialógu. A tu by som e, skončil. Veľmi pekne ďakujem. Myslím si, že to bolo veľmi zaujímavé a celá táto e, výmena názorov a informácie bola veľmi užitočná. To sú veľmi dôležité body pre našu budúcu prácu, pre naše aktivity v parlamente. A teraz budeme mať krátku prestávku a potom prejdeme k ďalšiemu bodu. Pardon, ospravedlňujem sa. Mm. je tu prítomný Jose Antonio Torres da Casa, ktorý je zodpovedný za Nigériu. E, z... Nech sa páči. Ďakujem, ja budem veľmi stručný. Ja si myslím, že už všetko tu bolo povedané. Ja sa chcem iba poďakovať Európskemu parlamentu za túto možnosť E, s týmto pozvaním a chcem sa poďakovať aj zástupcom štátu Edo. Ďakujem za ich e, e, prezentácie aj za to, že vlastne tento program načrtli a za ich odpovede na otázky. Ďakujem. Ďakujem vám, hovorí pán predseda. A prajem všetkým príjemný deň.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 Thank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 Ok. A ten, táto posledná výmena e, názorov a informácií v našom podvýbore sa bude týkať zákonov, ktoré sa týkajú teda ohovárania alebo blasfémie. Nie, nie, niekto, abu, niektorí sa zaoberajú analýzou prejavov a niektorí si všímajú e, nedostatok rešpektu a niekedy e, vlastne sú takéto prejavy používané e, na umlčanie disidentov, na podporu náboženstiev štátnych a proti ľuďom, ktorí majú odlišné náboženské presvedčenie, ako sú oficiálne E, náboženstva. E, situácia v Pakistane je mimoriadne znepokojujúca, pretože táto situácia rúhania sa je pomerne bežná a um, dokonca ľudia, ktorí sú z tohto zločinu usvedčení, môžu byť odsúdení na smrť. E, je niekoľko ľudí, ktorí v rámci tohto zákona už čakajú na výkon trestu smrti. Pakistan je jednou z krajín, ktorá tento zákon používa ako e, nástroj utláčania náboženských menšín. A napríklad je tu jedna Azia Bibi, kresťanská žena, ktorá bola obvinená z rúhania sa a v roku 2010 odsudená na trest smrti. E, pred rokom Európsky parlament vyzval pakistanskú vládu, aby zabezpečila bezpečnosť pani Bibi a jej rodiny. Až doteraz je stále vo vezení a ešte nebolo rozhodnuté, e, či dôjde k nejakému záverečnému e, zasadnutiu súdu v tomto prípade. V tomto kontexte sme podporovali všetky ciele ktoré sa týkajú rozširovania zákonov proti rúhaniu sa, ktorí sú e, vlastne, ktoré idú proti náboženskej slobode a ja by som teraz chcel vyzvať našich e, hostí, doktorku Fartulách Babar, ktorá nám poskytne informácie o situácii v ohľadne e, aplikovania tohto zákona. A potom tu máme e, pani Maken Cegaj, ktorá je expertkou v oblasti ľudských práv, ktorá je, spolupracuje aj OSN v oblasti e, slobody náboženstva viery a bude nám hovoriť o situácii e, v tejto oblasti vo svete. E, z hľadiska OSN a ako OSN sa snaží proti e, týmto zákonom bojovať. Teraz dáme slovo pánovi senátorovi Babárovi. Nech sa páči, môžeme. Je možné 10 minút, hovorí pán pre... Áno, áno, nech sa páči. Dobrý deň, volám sa Fratula Babar, som bývalým senátorom a členom výboru pre ľudské práva a pre zárečné veci v našom Senáte. Chcela by som sa vám poďakovať za to, že mám možnosť účastniť sa tejto dnešnej diskusie. Ďakujem aj za tento briefing eh, na tému Pakistanu. Chcel by som eh, začať tým, že sa poďakujem Európskej únii za všetko, čo robí e, v prospech podpory ľudských práv v Pakistane. Máme e, ako krajina e, štatút GSP+, súvisí to priamo s implementáciou 27 dohovorov o ľudských právach. A tiež si veľmi hlboko cením prácu vášho podvýboru pre ľudské práva. Reagujete na porušovanie ľudských práv, ktoré prebiehajú na celom svete a to posilňuje ľudí, ktorých sa to týka, že sa neboja prehovoriť. Chcel by som sa dnes vyjadriť konkrétne k zneužívaniu nábožensky podložených zákonov v Pakistane a tiež chcem spomenúť, ako sa tieto zákony uplatňujú nielen spôsobom, ktorý potláča, úplne udúša slobod prejavu, ale tiež e, to má za následok e, potláčanie ľudských slobod, a dokonca aj to ohrozuje ľudský život. To konkrétne mám na mysli zákon o rúhaní. V Pakistane je to zákon, ktorý je e, mediálne využívaný, teda, teda využívaný je to mediálne tiež pokryté. Je to problém, ktorý sa týka spoločnosti, je to právny problém, ale aj politický problém v súčasnosti žiaľ prostredie je také, že akékoľvek hlasy, ktoré volajú po revízii, po úprave tohto zákona, sa automaticky považujú za rúhačstvo. Takéto prostredie vzniklo, žiaľ, a ako možno viete, tento zákon sa využíva v mnohých eh, prípadoch, možno niektoré z nich aj poznáte. Naj, Novší prípad eh, Johna Griffiths eh, došlo k eh, zadržaniu pred niekoľkými rokmi z údajných dôvodov rúhania. On je vo vezení, jeho obhajca bol zavraždený v jeho kancelárii a potom vlastne ho nikto už nemohol obhajovať. To znamená, že úplne upadá vo vysokobezpečnostnom väzení už niekoľko rokov a pre jeho rodinu je veľmi ťažké nájsť niekoho ďalšieho, kto by ho obhajoval. To len ako príklad e, na e, demonstráciu toho, ako veľmi sa zneužívajú tieto prípady údajného rúhania v Pakistane. Dochádza k presunu sudcov, taktiež sa príjmajú rozsudky e, aj pre dostatku dôkazov a obhajoba je um, často neschopná predkladať argumenty, nemá priestor a to znamená, že ľudia upadajú vo väzeniach dlhodobo. Máme teda v Pakistane zákon, ktorého cieľom je e, zabrániť znesvedcovaniu miest e, blahorečenia a to sa týka kohokoľvek, či už muslimov alebo nemuslimov. V prípade, že sa dopustia eh, rúhania, sú vystavení eh, trestu ťaťa slobody dĺžke až do dvoch rokov. A tiež sa to týka cielených eh, prejavov rozhorčenia. To môže spôsobovať až 10 rokov ťaťa slobody. Ďalej, ďalší oddiel tohto zákona sa týka E, urážania svätého Koránu, to môže mať za následok odňatie trestu smrti doživotne. A štvrtým oddielom tohto zákona je to oddiel 29c trestného zákonníka, konkrétne ide o urážanie, o urážlivé poznámky o svetom prorokovi. Uvediem len príklad, aby ste pochopili, kde presne je tento problém. Tento oddiel 29c trestného zákonníka 295c hovorí e, či už e, hovoreným alebo písaným slovom alebo viditeľným náznakom alebo narážkou priamou či nepriamou, priamo či nepriamo verbálne alebo neverbálne použije e, nadarmo druhé meno svätého proroka, bude potrestaný smrťou alebo doživotným väzením bez možnosti odvolať sa. Toto je teda zákon, ktorý e, platí v Pakistane, konkrétne je to oddiel 295c trestného zákonníka. Pred zhruba 30 rokmi keď sa uplatňovala šaria v Pakistane, vtedy sa dohodlo, že tento konkrétny zákon, ktorý hovorí buď o treste smrti alebo doživotnom väzení, že je to proti islamskému právu, že by sa to malo vypustiť z legislatívy, že by to malo byť povinne trestané trestom smrti, nie doživotným väzením. Teraz vás možno prekvapí, že je 27 zločinov v Pakistane, ktoré je možné potrestať trestom smrti Pričom zákon, ktorý sa týka rúhania, ako som už povedal, pôvodne bol v rozpore so šáriou, konkrétne hovorím o roku 1991, alebo teda koncu roka 1990. E, vtedy Najvyšší súd rozhodol, že je potrebné to upraviť a vyzval vládu, aby primela parlament, aby tento zákon zmenil, aby to bolo povinne trestané trestom smrti, teda parlament sa cítil e, zaviazaný tento zákon upraviť, tak aby to bolo naozaj povinne trestané trestom smrti. Je tu však e, zápletka a síce je tu malý priestor napraviť e, túto veľkú nespravodlivosť a síce tento novelizujúci zákon, e, ktorým sa zaoberal Senát, e, tento postupil príslušnému výboru pre právo a spravodlivosť a tento výbor sa vyjadril, že dobre môže to byť povinné, ale aj výbor tiež k tomu zaujíme stanovisko Rád by som vám priblížil teraz toto stanovisko výboru. Jedno zo stanovisk sa týkalo, že znenie tohto zákona, ako výbor uvádza v aktuálnej forme, je to príliš všeobecne sformulované. Takto to uviedol výbor vo svojom stanovisku. Okrem toho tiež výbor požiadal vládu, aby sa zistilo, aké postupy boli v čase svätého proroka a taktiež v čase tohto eh, priestupku a tiež sa výbor vyjadril, že by malo prebehnúť četrenie toho, aká legislatíva v tejto oblasti existuje v iných muslimských krajinách. Všetky tieto vyjadrenia výbor teda predložil, ale bolo prekvapivé, že ani parlament, ani vláda nezohľadnili e, tieto e, stanoviska a zákon sa napriek tomu prijal. E, výbor pre právo a spravodlivosť z neznámych dôvodov tento záznam úplne zmizol zo Senátu v Pakistane až v roku 2016, keď ja som pôsobil ako člen výboru pre ľudské práva v Senáte a prichádzali prípady um, obvinenia, z rúhania. A my sme sa rozhodli vtedy, že to celé rozbehneme, že z archívov vyhľadáme, čo presne táto správa uvádzala. Možno je tam nejaký priestor to zlepšiť teda z archívou Sme to vyhľadali a už som vám spomenul tie tri aspekty. To sme vlastne uvedli aj v našej správe. Uvádza sa tam, že tento zákon vo svojej podobe je príliš všeobecne sformulovaný, preto s tým treba niečo urobiť. Potom sme skonštatovali, že výbor v roku 1992 odporučil, aby sa zistilo, aká legislatíva v tomto smere platí v iných moslimských krajinách, aby sa vyšetrilo, ako to prebiehalo v čase pôsobenia proroka. Hovorím teda o tom, čo sa udialo v roku 2016. Potom sme teda vyzvali všetkých aktérov, všetky zúčastnené strany, aby sa stali súčasťou tohto procesu. Prejednalo sa to, ale nepodarilo sa to nejako upraviť. Všetky schôdze tohto výboru sú otvorené verejnosti. To bol problém, zaujalo to aj médiá. A západné médiá mali o to o mnoho väčší záujem ešte než miestne a naše diskusie vo výbore a všetky aspekty, ktoré boli pokryté diskusie, to vyvolalo istú vlnu optimizmu. Naozaj to bolo e, veľmi dobre informačne pokryté aj v západných médiách. Pričom to vyvolalo veľký záujem našich e, e, zložiek, ktoré majú na starosti e, náboženské právo a obvinili nás, že presadzujeme západnú agendu. Takýmto spôsobom akákoľvek novelizácia tohto zákona o rúhaní sa týmto zastavila. Úplne zamietli podporu týmto krokom. Aby som to skrátil, potom bude ešte priestor na otázky. Tieto diskusie teda prebiehali ďalej. Pozvali sme taktiež zástupca Rady pre E, islamské právo, aby sme dali aj priestor im. Teda bola to Rada pre islamskú ideológiu, vychádzalo sa to správy v roku 2003 a 2004. Pričom e, sme sa opierali o správu tiež z roku 2007. Zástupca Rady pre islamskú ideológiu sa vyjadril, že ktokoľvek, kto neprávom obviní niekoho z rúhania, by tiež mal byť vystavený tomu istému trestu, tak ako aj údajný páchateľ eh, tohto rúhania. Vyzvali sme teda eh, Národnú radu pre ľudské práva, aby vydala stanovisko, taktiež eh, aj ministerstvo sme vyzvali, aby sa vyjadrilo a nasledovalo potom z našej strany následovné odporúčanie, aby sa vypracovala správa, ktorá sa predloží Senátu Lehota už vypršala, ale teraz tieto odporúčania, táto správa sú súčasťou e, e, agendy parlamentu. Dúfam, že keď vznikne nový výbor, tu verím, že môžem apelovať aj na kolegov zo Senátu a zo Výboru pre ľudské práva, aby nadviazali na našu prácu ja by som možno mohol eh, prečítať priamo, čo sa v našej správe uvádza. Zámerom bolo, že teraz konštatovať, že tento výbor je presvedčený, že je absolútne nevyhnutné prehodnotiť tento zákon a vykonať procedurálne úpravy v tomto zákone. Ďalej druhá vec, druhé odporúčanie. V čase pôvodného eh, vyšetrovania keď e, došlo k obvineniu, že prebiehalo vyšetrovanie. Vyzvali sme členov okresného e, výboru, e, ktorí zastupujú všetky rôzne vierovýznania, všetky náboženstva, aby aj oni boli súčasťou tohto úvodného vyšetrovania. A tiež, aby rozhodnutie o prípade nebolo prenechané len osobe v policajnej stanici, len na základe jednoduchej stiažnosti aby prebehlo predbežné vyšetrovanie, aby do toho boli zahrnutí aj zásobcovia všetkých náboženských obcí a potom, aby to pokračovalo ďalej. Tretie odporúčanie prípady, ktoré e, o ktorých rozhodoval e, najskôr okresný, nejaký okrskový sudca, aby sa to tiež upravilo. Ďalej štvrté odporúčanie, Informačná správa FIR hovorí, že obvinenie, teda prípad nemôže uzavrieť e, nízko, postavený policajný úradník. Malo by sa to posunúť na vyššiu úroveň, na úroveň okresného policajného náčelníka. Ďalej. Sťažovateľ, ktorý príde s takýmto obvinením, by mal zložiť prísahu, to po prvé, a po druhé mal by tiež predložiť svedectvo svetkov, ktoré by podložilo jeho obvinenie. Také to bolo odporúčanie v roku 2004 tejto rady pre islamskú ideológiu. My sme teda vychádzali z ich stanoviska. A ešte v neposlednom rade sme odporúčili, aby falošné obvinenie, nepodložné obvinenia, aby boli trestané takým istým trestom, ako sa trestajú prípady údajného rúhania. Toľko teda odporúčania. Najvyšší súd v Pakistane medzičasom prijal zásadné rozhodnutie a síce akékoľvek prednávanie zákona o rúhaní alebo akýkoľvek návrh, aby sa vykonali procedurálne zmeny v tomto zákone, akékoľvek návrhy, ako predchádzať zneužívaniu tohto zákona, nebudú e, vnímané ako rúhanie a preto je možné to prejednať vôbec. A ďalej druhé e, významné rozhodnutie súdu súviselo s tým, e, že ktokoľvek, kto je nepravom obvinený z rúhania, teda kto nepravom niekoho obviní, by mal byť vystavený tomu istému trestu ako človek, ktorý je údajne obvinený z rúhania. Teda tieto formálne odporúčania sú k dispozícii ďalej. Senát prijal správu, teraz e, je to posunuté ďalej. Ja verím, že tieto odporúčania, že sa podarí ich implementovať naozaj e, v plnej miere. Možno úplne nedokážeme odvolať tento zákon o rúhaní, alebo aspoň zminimalizujeme čiastočne E, závažné zneužívanie tohto zákona. Je to dlhodobý proces, nepodarí sa to zo dňa na deň, potrvá to ešte dosť dlho, ale je potrebné, aby sa prijali prvé kroky. V marci tohto roka vypršal mandát predchádzajúceho senátu a to nám dáva priestor opäť otvoriť túto tému. Ďakujem pekne za pozornosť. Veľmi rád odpoviem na akékoľvek prípadné otázky e, kohokoľvek. Ďakujem. Thank you, grazie, grazie. Ďakujem, ďakujem vám za e, vaše veľmi e, dôležité vystúpenie. Bolo to veľmi jasné, je to vynikajúci príspevok a teraz dávam slovo pani Cegaj. Nech sa páči, dávam vám slovo. Pán predseda, vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. A pán Hamad Šahvid, e, predstaviteľ OSN, ľutuje, e, že nemôže byť prítomný na dnešnom zasadnutí, ale dúfa, že sa mu podarí niekedy neskôr v priebehu tohto roka ešte sa zúčastniť. Ja ako osobitná spravodajkynia by som rada pohovorila o otázkach, ktoré sa týkajú rúhania odtedy, e, čo sa v roku 2016 ujal e, tohto postu. <clears throat> Osobitný spravodajca by chcel pripomenúť, že zákony proti ohovaraniu často možno e, sú uplatňované na to, aby boli používané na potlačanie nejakých opotných názorov a uplatňujú sa diskriminačným spôsobom a pozbudzujú aj e, náboženskú intoleranciu. A preto je veľmi dôležité vedieť, že právo na slobodu e, vierovýznania je e, niečo, čo je zakotvené v dôležitých dokumentoch a nemôžu tieto veci zosmiešňovať alebo nejak znižovať. Samozrejme, že tu ne, o to, že samotné osoby sú nositeľmi tejto ochrany. Článok 18 Medzinárodného paktu o občianských a politických právach e, hovorí o tom, že tu ide o všeobecné rešpektovanie e, ľudských práv, ako bolo taktiež e, spomenuté v príslušnom materiáli E, výboru číslo, vyjadrení číslo 22. Máme dočinenie aj s tým, čo som nazýva hate speech, nenávistné prejavy a zákony e, proti e, ohováraniu práve sú namierané v tomto zmysle aj na názory, ktoré sú vyjadrované zo strany nositeľov určitých ideologických e, predstav alebo myšlienok. A často dochádza k kontroverzným situáciám. Keď vlády obmedzujú slobodu prejavu na základe tzv. tzv. urážky voči náboženstvu, vychádzajú z toho, že je tu riziko zákazu. V praxi sa to dá využívať na potláčanie nejakých iných názorov a toto je porušovanie medzinárodných noriem ochrany slobody na, názoru a slobody vyjadrovania. Často sa to používa aj na stíhanie predstaviteľov menšín, náboženských menšín, eh, predstaviteľov disentu, ateistov alebo tých, ktorí proste nie sú eh, eh, orientovaní smerom náboženským. Často dochádza k ich väzneniu alebo dokonca k trestu smrti a nakoniec je to podnecovanie eh, náboženskej nenávisti. Samotný fakt, že takéto zákony existujú, tak to potlača možnosť voľne diskutovať o takýchto otázkach. osobitný spravodajca zohľadňoval takéto otázky, vrátane navrhovanej legislatívy zo strany vlád, kde dochádza k možnej nekompatibilite ustanovení e, v súvislosti e, s deklaráciou z roku 1981 o odstráni všetkých foriem intolerancie a diskriminácie vychádzajúc e, alebo na báze náboženských Eh, slobod a vierovýznania. Okrem toho sa tu poukazuje na celý rad eh, aspektov, ktoré majú vplyv na nositeľov myšlienok náboženskej slobody a tolerancie. Eh, za posledné roky osobitný spravodajca celkovo už vydal vyše 400 oznámení, ktoré sa zamerávajú na tieto otázky, kde štáty práve v dôsledku náboženskej nenávisti nedokázali náležite ochrániť osoby a dokonca niekedy aktívne participovali na tom, že sa postupovalo proti takýmto osobám a Pakistan je toho prípadom. Úrad Vysokého komisára pre ľudské práva e, prišiel taktiež s iniciatívami v tomto smere. Dovolte mi teraz pohovoriť o všetkých namiesto týchto iniciatív by som chcela teda konkrétne sa chcem zamerať na dve opatrenia. V roku 2011 Úrad Vysokého komisára pre ľudské práva vyskutočnil celý rad expertných workshopov s širokou účasťou predstaviteľov z vlád, predstaviteľov občianskej spoločnosti, akademickej obce, z OSN, aj z toto viedlo k tzv. rabatskému akčnému plánu. Vychádza to z článku 20 odsek 2 Medzinárodného paktu o občianských a politických právach, ktorý zakazuje, a citujem, akékoľvek advokáciu ohľadne národných, rasových alebo ras, hm, náboženských e, prípadov nenávisti a tak ďalej. Takže tento rabatský plán E, navrhuje vysoký, určiť nejaký vysoký prach pre obhajovaní obhajovanie obmedzení slodo, slobody vyjadrovania, podnecovaniu k nenávisti a tak ďalej. Tu sa práve poukazuje na význam šeststranného e, testu, ktorý by sa tu uplatňoval. Tento rabatský plán zvorazňuje potrebu vytvorenia takej klímy, kde bude existovať sloboda komunikácie a tzv. verejný diskurs môže vychádzať aj práve zo slobody vyjadrovania, aby sa nepotláčala sloboda vyjadrovania a sloboda vierovýznania, aby mohol prebiehať takýto dialog. Ďalšia iniciatíva, taká novšia zo strany Vysokého komisára pre ľudské práva, je Berúcká deklarácia a tam je 18 záväzkov o e, viere pre e, práva. Faith for Right. Tento, za, tento rámec e, je prierezovou disciplinárnou, teda je to aktivita, ktorá prechádza viacerými disciplínami, čiže multidisciplinárna a zaangažovala mnohých aktérov vrátane E, vysokého komisára pre ľudské práva. Osobitný spravodajca aj naďalej chce pozbudiť všetkých aktérov k tomu, aby pôsobili na lídrov aj o predstaviteľov občianskej spoločnosti v záujme implementovať odporúčania, ktoré sú obsahom tohoto rabatského akčného plánu. A je tu aj záväzok nepotlačať kritické hlasy alebo názory v súvislosti e, s vierovýznaním keď sa hovorí o svetosti, tzv. svetosti témy. A týka sa to aj e, otázok rúhania a podobne. Hovorí sa tu aj o nesprávnom prepájaní e, medzi rúhaním a a odpadlíctvom. A práve sa tu hovorí aj o rôznych e, nemoslimských, pre všetkým kresťanských spoločenstvách, ktoré bývajú e, terčom útaku práve e, preto, že sú obviňovaní z odpadlíctva. V tomto ohľade osobitný spravodajca je presvedčený o tom, že aj národné orgány majú významnú úlohu a parlamenty môžu posilniť e, zákony, ktoré sú namierené proti, e, no, proti rúhaniu, teda môže pozitívne pôsobiť. Správa, ktorá sa týka Spojeného kráľovstva, pani Asma Jahangir, predchádzajúca osobitná správodajkynia, e, kritizovala diskriminačný zákon, ktorý sa týka uplatňovania princípov v súvislosti s rúhaním. A preto práve sa opiera aj príslušný výbor parlamentu o jej odporúčania. A viedlo to potom ku zrušeniu e, trestných činov ohovárania e, v Anglicku a vo Velse. Toto má samozrejme ešte dopad aj na Indiu, Pakistan a Bangladeš a tam vlastne vieme, že došlo ku zdedeniu určitých takýchto zákonov ešte z čas eh, britských koloniálnych, eh, z britského koloniálneho obdobia. Predstavitelia eh, presadzovania práva, že by mali taktiež rešpektovať medzinárodné právne záväzky štátu, predovšetkým pokiaľ je o práva osôb, ktoré sú príslušníkmi nejakých náboženských skupín a menším predovšetkým. Osobitný spravodajca v tomto zmysle e, poukazuje na význam využitia pardon, univerzálneho periodického prehodnotenia a ďalších e, mechanizmov ľudskoprávnych, aby sa posilnila sloboda vierovýznania a sloboda prejavov. Vám predseda chcem e, ukončiť svoje vyjadrenie, teda citátom e, pani Asmie Jahangir, čo vyslovila pred desiatimi rokmi v rámci interkonsulárneho dialogu. Budem citovať. Z kriminalizácie tzv. E, hanobenia náboženstva môže byť e, veľmi kontraproduktívne, pretože to vlastne vytvára atmosféru intolerancia a obavu. A okrem toho sú tu snahy potláčať e, legitimnú kritiku a dokonca ešte aj výskum a preto mm, tieto veci treba vnímať nážitým spôsobom. Ďakujem. Ďakujeme za toto vyjadrenie. A, a teraz poprosím kolegov o vystúpenie. Ďakujem pekne. Toto vnímanie, ktoré ste približili v závere, je pre mňa veľmi dôležité. Je tu E, príklad zákonov takéhoto odpadlíctva, najmä v islamských krajinách, e, najmä konkrétne v prípade Pakistanu. Je to nebezpečné preto, že mladé ženy musia ostať moslinkami v prípade, že otec bol moslim. Aspoň teda, kým sa nevydajú. Vieme, e, že došlo aj k prípadom úmrtia. Neviem, či je to ešte aktuálny problém. To bolo pre istý časom, keď mladá žena naozaj bola odsudená na trest smrti, preto, že sa e, že bola vlastne kresťankou, bola vychovaná ako kresťanka, ale jej otec bol moslim a preto bola odsudená. To je jeden aspekt, na ktorý chcem upozorniť ďalej. Po druhé, v Iráne napríklad Existuje podobný zákon, ten sa netýka konkrétne rúhania, ale týka sa nepriateľstva voči Bohu. A toto nepriateľstvo voči Bohu je tiež veľmi všeobecne zadefinovaný pojem, keď niekto kritizuje vládu, ktorá je islamská vlastne, vo svojej definícii, tak vlastne to tiež prejavom nenávisti k Bohu. Teda všetko vlastne sa dá zastrašiť týmto zákonom, čokoľvek, čo nejako útočí na aktuálnu vládu. Len to sa chcem uh, spomenúť v tejto súvislosti. Ďakujem. Ďakujeme, pán Celér. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa osobitne poďakovať eh, pánu Babarovi za to, že z Islamabadu sa s nami spojil a je ochotný s nami diskutovať a tiež eh, pani Zager za to, že nám dáva prehľad o celosvetovej situácii v súvislosti so zákonmi o rúhaní. Mňa by zaujímalo, keďže e, o dva týždne zhruba budú e, v Pakistane voľby. Ja som bol súčasťou pozorovateľskej misie, teda budem súčasťou pozorovateľskej misie z Európskeho parlamenta. Chcem sa opýtať, ako táto téma zákonov o rúhaní sa prejavila v predvolebnej kampani. Či to bola nejaká nosná téma? Najaktuálnejšie správy, ktoré som dostala, sú také, že najslobnejší kandidát v Rankane, aj keď vzdelaním je vlastne západne orientovaný kandidát. V skutočnosti teraz sa stavia plnej miere za e, nasadzovanie tohto zákona o rúhaní. Problém tohto zákona, tak ako tu už zaznelo, je, že sa môže zneužívať na to, aby sa vlastne e, splatili úplne iné účty, aby sa, dajme tomu, reštriktívne zasiahlo voči menšinám, najmä náboženským menšinám, alebo sa to zneužíva aj na to, aby sa diskriminovali tieto menšiny a vlastne sa to dá porovnať s nejakými stredovekými eh, procesmi eh, voči čarodejniciam tu v Európe a pritom v skutočnosti ide o nejaké skladanie vlastných eh, ekonomických účtov. Ďalšia vec, ktorá s tým súvisí, je, ako sa tomu stavajú civilné súdy, ktoré aspoň teda v prípade ľudí, ktorí sú obvinení a odsudení by mali chrániť pred nespravodlivým obvinením a nepoloženým obvinením, teda a tiež ide o obete z dôvodu zákonov o rúhaní vlastne existuje aj nárok na nejaké odškodnenie, alebo sa z toho štát úplne vyblieka zo zodpovednosti a nechce sa do toho vôbec púšťať. Teda táto otázka bude relevantná aj v predvodnej kampanii ako je zaistená funkčnosť súdnictva a či je k dispozícii nejaká forma odškodnenia pre obete nespravodlivých procesov. A teraz pán Rafael Baronin, ktorý je zodpovedný za ľudské práve a nech sa páči. Prajem všetkým dobrý deň a ďakujem predrečníkom. A veľmi v krátkosti poskytnem niekoľko poznámok ohľadne rúhania a ako to riešime. Väčšina z vás určite vie, že máme určité usmernenia ohľadne slobody vierovýznania a ide o to, aby aj delegácia, aj ústredie mali vlastne ten istý prístup a toto usmerenie sa týka teda rúhania. Budem citovať niečo. Viem, že niekedy sloboda vyjadrovania a sloboda e, teda vierovýznania e, a presvedčenia e, sú akoby proti sebe, protichodné, aspoň takto to niekedy vlády zvyknú prezentovať. A ako bolo povedané, nejde o všeobecné vieru ako takú, ale snaha vyjadrovať nejaké stanoviská ohľadne náboženstia alebo presvedčenia. A Samozrejme, pre tieto osoby, ktoré e, sú terčom takýchto útokov, je to vec, ktorá ich robí zraniteľnou a netradičné e, náboženské názory a potom sú tu ešte osoby, ktoré neveria, ešte sú ateisti a Čiže EU bude určite konať v súvislosti s vierovznaním a Chcem pripomenúť, pripomenúť, že zákony, ktoré kriminalizujú rúhanie, sa často aplikujú, aby sa, pres, aby sa prenasledovali osoby, ktoré sú predmetom, ktoré sú príslušníkmi nejakých menšín a EU bude odporúčať dekriminalizáciu trestných činov, ktoré sú teda nenáležite takto uplatňovanie to sa týka napríklad aj fyzických trestov, ale obmedzovania osobnej slobody, e, osob, ktoré sú uvedené uvidené zrúhania. A toto je naozaj veľmi dôležitá otázka. Samozrejme, že sledujeme odporúčania, ktoré tu boli spomínané, teda tie odporúčania osobitného spravodajcu OSN. Nedávno sme mali aj konzultácie s príslušnou organizáciou, ktorá sa zameriava na implementáciu usmernení predovšetkým pokiaľ ide aj o osobitné prípady alebo konkrétne prípady. Z našej pozície vidím, že toto aj e, nastolujeme v politickom dialogu s krajinou, kde platia takéto zákony o rúhaní a uplatňujeme aj diplomáciu a ako aj tým osobitného spravodajcu je našim partnerom v takýchto rokovaniach tak to chcem povedať, že nebudem presne hovoriť o tom, čo robíme. Je to dosť citlivá záležitosť, ale v Južnej Ázii, v Juhovýchodnej Ázii, Ázii, v Subsahárskej Afrike a tak ďalej. Venujeme sa týmto témam a organizácie občianskej spoločnosti majú v tomto svoju úlohu, podobne ako aj parlament a musíme e, požadovať od IAS, e, aby e, táto organizácia konala a práve si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme úzko spolupracovali s e, poslancami a aby sa takéto zákony e, v podstate zrušili alebo potlačili. A ešte na, na záver jedna poznámka. E, Ahmed Šajd pred niekoľkými týždňami navštívil Brusil a Išlo o posilnenie synergie a spoločných opatrení, ale zameriavali sme sa teda aj na tieto aspekty zákona o rúhaní. Ďakujem. Ďakujem. A ja by som rád pánovi senátorovi Bavarovi položil otázku, ktorá súvisí s jeho vystúpením. E, povedali ste, že Pakistan e, má veľký úžitok zo, systéma, zo systému e, všeobecných preferencií. A chcel by som sa spýtať, ako v rámci e, revízie, výročnej revízie hodnotí Pakistan e, hodnoty v oblasti ľudských práv, napríklad sloboda náboženstva. A ešte by som sa chcel spýtať, či podľa vášho názoru Európska únia predloží tieto dôvody na rokovací stôl, najmä pokiaľ ide o rúhanie sa o dodržiavanie ľudských práv. Mm, chcel by som eh, sa takisto spýta to isté pani Cega, ja potom dám slovo pánovi e, guvernátorovi, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem vám za to, že mi dávate priestor a ešte raz vám chcem všetkým poďakovať za veľmi zaujímavé komentáre a ten posledný rečník tiež e, zodpovedal mnohé otázky, ktoré sa týkajú možných opatrení a, a za, je to téma, ku ktorej sa ešte môžeme vrátiť, ale ja sama som hovorila o tom, že samotný fakt, že E, existujú takéto zákony o rúhaní, tak to môže potlačať e, slobodnú debatu v týchto krajinách. A chcel, by som práve vyzvať príslušné štáty, aby e, sa stali vzorom pri rušení takýchto zákonov o rúhaní a určite spoločne potom môžeme úspešnejšie pôsobiť, keď nás bude viac a budeme jednotní. Ďakujem. Pán senátor Bavár máte priestor. Nech sa páči. Very much. Ďakujem pekne. Z diskusie, ktorú sme absolvovali, eh, by som eh, rád spomenul niekoľko aspektov eh, jednotlivo po sebe, ak dovolíte. Neskôr ako postupovať ďalej do budúcna, čo je možné urobiť v Pakistane a tiež nakoľko komunita EÚ môže pomôcť v tomto procese. Myslím, že by ste mohli vytvoriť nástroj všeobecnej e, pravidelnej revízie. Myslím si, že tento, tento nástroj by sa mohol využiť na to, aby sa kladli otázky príslušným orgánom v Pakistane, ako sa stávajú k správe eh, osobitného výboru pre ľudské práva, to môže vlastne oživiť záujem o presadzovanie tohto kódexu, tejto správy. Ďalej druhá vec, to už som povedala aj eh, vo svojom úvodnom vystúpení, je to téma, ktorá sa týka celej spoločnosti spoločnosti, kde dokonca aj diskusia o zákone o rúhaní sa považuje už sama o sebe za rúhanie. To znamená, že to nie je len právna otázka, je to otázka, ktorá sa týka spoločnosti, ako teda rieši túto spoločenskú eh, problémovú situáciu. Vyžaduje si to dlhodobý proces, dlhodobú osvetu, posilnenie, informovania spoločnosti, to si vyžaduje samozrejme aj osvietených náboženských predstaviteľov, ktorí budú súčasťou tejto diskusie. Aj toto by teda malo prebehnúť. Mm, ďalšia poznámka sa týkala blížiacich sa voľby v Pakistane o zhruba 3 týždne. A či sa teda spomínal zákon o rúhanie v rámci kampane. Neviem o iných politických stranách, ale moja politická strana Pakistanská ľudová strana. My máme v našom predvolebnom programe záväzok, že budeme sa snažiť zabraňovať zneužívaniu tohto zákona o rúhaní voľby, keď prebehli naposledy, boli poznačené tým, že Pakistan, ktorom sú aktívne aj väčšie, aj menšie politické strany, avšak sú tá aj menšie extrémistické regionálne organizácie, ktoré boli v minulosti zakázané zákonom, oni našli spôsob, ako tento zákon obísť a tiež sa stali súčasťou preblbného boja a oni tiež e, a kandidujú v týchto voľbách. Tieto strany majú podporu extremistických organizácií, Oni tiež sú teda súčasťou predvoľbej kampane a oni kandidujú a oni poukazujú na témy, ktoré súvisia s náboženskými menšinami a tiež e, niektorých vystúpenia môžu naozaj spôsobiť problémy, ak budú pokračovať. Which were banned should not be allowed to resurrect taktiež by nemalo byť umožnené tým, ktorí sú obvinení, vrátiť sa späť do predvodnej kampane po tom, čo sa um, na nejaký čas e, odstavia z prebludného boja. Ďalšia dôležitá vec v kontexte Pakistanu a v kontexte zákona o rúhaní, ako viete, zákony, ktoré súvisia s vierou ako takou, to súvisí so slobodou prejavu. Musíme podporovať predovšetkým slobodu prejavu v našej krajine, aj keď ústava zaručuje slobodu prejavu, právo na informácie. Boli však prijaté nedávno isté opatrenia, ktoré obmedzujú slobodu prejavu, ktorú zaručuje ústava, ale nie je to plne nárokovateľné. Nemôžem zachádzať do podrobností ak však sledujete pakistanské médiá, celkom iste sa môžete oboznámiť s tým, aké obmedzenia existujú v tomto smere. My sa domnievame, že sloboda prejavu, tak ako je zaručená v ústave, musí byť e, zestina všetkým občanom Pakistanu, pretože iba v prostredí, kde platí sloboda prejavu a právo na informácie, môžeme posilniť aj osvetu proti zneužívaniu zákona o rúhaní. Tieto zákony, ako to spomenul jeden poslanec, vlastne sú dedictvom ešte z koloniálnych čias. Ale postupom času boli neustále zosilňované, vyostrované. Prečo? Je to preto, že podľa mňa v Pakistane extrémistické, náboženské, pravicové sily dostali v posledných rokoch e, e, dosť veľa politického priestoru. Teraz sa musíme snažiť o to držať pod kontrolou tento nárast militantného islamu v našej krajine, politického militantného islamu, ako som už povedal, toto je dlhodobý proces. Vyžaduje si to nasadenie osvety a podporu slobody prejavu. Ďakujem. Bene. Eh, ďakujem za vaše odpovede a chcel by som sa tiež poďakovať rečníkom, ktorí e, prispeli do dnešnej debaty a to, čo sme si vypočuli, poukazuje na to, že zákon rúhaní a jeho uplatňovanie je výzvou, e, ktorej čeli medzinárodné spoločenstvo, e, štáty aj politici a musia to analyzovať prostredníctvom prehlbenejšieho dialógu. To je náš záväzok zo strany Európskeho parlamentu. My chceme pracovať aj e, spolu s ostatnými členskými štátmi, aby sme bojovali na svetovej úrovni voči takýmto zákonom o rúhaní. Tým pádom uzatvárame E, tento bod, ako aj schôdzu nášho podvýboru. Ďalšia schôdza sa uskutoční 6. septembra. Prajem vám príjemné prázdniny. Dovidenia. Thank you.